Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Milé kolegyne, kolegovia, budeme teraz pokračovať schôdzu výboru, ktorú sme začali dnes, čiže dnes, včera sme začali a dnes budeme pokračovať a veľmi sa teším, že môžem privítať tak rýchlo na prvej schôdzi v novom roku nášho komisára zodpovedného za polnohospodárstvo. Som rád, že vás môžem pozdraviť. Milý pán Vojčekovský, vítajte na výbore pre polnohospodárstvo. My sme samozrejme veľmi napätí, veľmi zvedaví na to, že si vypočujeme váš pohľad na významné rozhodnutia, ktoré pred nami stoja tento rok, či už ide o finančnú perspektívu, kde myslím, že môžem to povedať, že Jednoznačne vás máme na našej strane na to, aby sme mali primeraný rozpočet na polnospodárstvo, aby neprišlo ku kráteniam a potom, pokiaľ ide o obsahy e, začatej reformy spoločnej polnospodárskej politiky, aby sme dospeli k dobrému kompromisu a preto je dôležité, aby sme intenzívne spolupracovali a neustále diskutovali a zostali v kontakte a preto som veľmi rád, že ste k nám prišli tak rýchlo. Na jednej strane ide o reformu poľnohospodárskej politiky, ide aj o prechodné stanovenia, o ktorých sme včera hovorili, a potom ide o farm to fork stratégiu, ktorú, za ktorú je zodpovedná teda najmä kolegyňa komisárka, ale je tu tiež otázka, aké dopady bude mať ekologický dohovor na krajinu, na sektor pôdohospodárstva. Myslím, že to sú všetko dôležité body, ktoré nás zaujímajú. A teraz by som vám rád odovzdal slovo. Budete mať tak 15 minút na to, aby ste urobili úvod a potom urobíme eh, jedno kolo koordinátorov každý dve minúty a potom ďalšie kolegyne, kolegovia budú mať možnosť položiť v rámci jednej minúty otázku na pána komisára. Nech sa páči, pán komisár, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Som veľmi rád, že som mohol prísť na váš výbor tak rýchlo. Tieto kontakty a takéto stretnutia a neustála diskusia s vašim výborom sú mimoriadne dôležité. Zvyčajne prvá správa sa urobí po 100 dňoch. Ja som zatiaľ 50 dní vo svojom úrade, takže už a už môžem povedať, že riešime niektoré dôležité otázky a už teraz nastal čas, aby sme o nich mohli diskutovať. A ešte raz ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Keďže parlament sa zaoberá už v prvých týždňoch novej komisie jednou z najdôležitejších otázok, e, tzv. Green Deal, ekologický dohovor, už e, bolo oznámenie zo strany komisie a máme veľmi ambiciozne ciele e, v oblasti klimatickej neutrality a množstvo záväzkov vyplývajúcich z tohto dohovoru sú to záväzky pre polnospodárstvo E, všetky tieto záväzky vyplývajúce z tohto dohovoru predstavujú veľké výzvy pre pôdohospodárstvo a to spôsobuje zároveň obavy. Mal som celú sériu stretnutí s pani von der Leyenovou a pani predsednička komisie ma požiadala, aby som sa stretol so všetkými členskými štátmi Zatiaľ sa mi podarilo navštíviť 4 krajiny, takže pokúsim sa ešte e, byť rýchlejší. Zatiaľ som navštívil Chorvátsko, keďže má predsedníctvo Európskej rady, ale stretol som sa zároveň i s farmármi a s podnikateľmi. S, stretol som sa s premiérom. Potom som navštívil Nemecko e, v súvislosti s Grüne Woche, so Zeleným týždňom a prebehlo množstvo bilaterálnych rozhovorov s Výborom pre polnospodárstvo v Bundestagu nemeckom. Navštívil som i Rakúsko, kde sa konal veľtrh, polnohospodársky veľtrh. Navštívil som i zelené farmy, e, zelenú farmu v Rakúsku, kde som sa stretol s farmármi, s podnikateľmi, so zástupcami organizácií farmárov. Takže tieto kontakty sú mimoriadne dôležité a vďaka ním mám teraz širší pohľad na to, čo sa deje v sektore e, polnohospodárstva. A absolvoval som i niekoľko stretnutí v Polsku, v mojej krajine. E, farmári podporujú tento ekologický dohovor, e, vnímajú, o čo ide a uvedomujú si, že polnohospodárstvo musí byť viac orientované na životné prostredie, priaznivejšie k životnému prostrediu a je to dôležitá z hľadiska udržateľnosti polnohospodárstva. Tuto skutočnosť nespochybňujú, avšak majú isté obavy. Prichádzajú nové požiadavky, ktoré nie sú podporené e, finančnými prostriedkami a preto existujú problémy s rozpočtom a rozpočtovým stropom. Pohľad komisie je taký, že rozpočet, ktorý bol navrhnutý v roku 2018, toto je zatiaľ stále oficiálna pozícia komisie a mojou úlohou je obhájiť tento rozpočet od roku 2018 a ja som to verejne deklaroval a môžem potvrdiť, že tento rozpočet e, budem obhajovať. Existujú návrhy škrtov v tomto rozpočte, no ja musím e, ho obhajovať, urobím maximum preto a zároveň sa pokúsime urobiť maximum, aby sme e, posilnili, e, zlepšili tento rozpočet a vidím, že existuje pripravenosť. Ministri podhospodárstva nie sú samozrejme jediní, ktorí príjmajú rozhodnutia. Nie sú to jediní, zaangažované strany, ale vidím tú istú vôľu, pripravenosť. Ľudia chcú vylepšiť tento rozpočet a posilniť ho. Takže toto je pozitívne posolstvo. Ma... Existuje veľmi zaujímavé vyhlásenie ministrov Francúzska, Nemecka a Španielska a títo ministri hovoria o posilnení e, tohto rozpočtu a strop, spočtového stropu a to je veľmi dobrá správa. Pokiaľ ide o Európsku komisiu, myslím, že na budúcej schôdzi vám budem môcť povedať viac, pretože v súčasnosti robíme množstvo analýz, hodnotení, ktoré budú užitočné, najmä pokiaľ ide o dopad, hodnotenie dopadu ekologického dohovoru na politiku polnohospodárstva. Takže stále robíme analýzy a vy tiež ste prijali uznesenie, v ktorom vyzývate na to, aby sa urobili tieto kroky. Vyzvali ste na to, aby sa urobilo zhodnotenie tohto ekologického dohovoru s ohľadom na polnospodárstvo. Komisia to v súčasnosti realizuje a ja vám odprezentujem naše stanovisko na našom budúcom stretnutí. Čiže venujeme sa otázke rozpočtu, ako som spomenul, eh, prostriedky, ktoré budú alokované do rozpočtu a pokiaľ náš základ pre tento rozpočet bude ekologický dohovor a keď príde myšlienka na to, aby sme mali väčšie príspevky do ekologického dohovoru, myslím, že môžeme počítať eh, s politickou dohodou, tak to je moje hodnotenie situácie. Pokiaľ budú existovať výdavky e, v druhom pilieri ekoschémy a v prvom pilieri, pokiaľ toto bude základ, tak si myslím, že politický koncens bude možný, pokiaľ e, toto bude spoločné chápanie. Stále si spomínam na niektoré otázky, o ktorých sme diskutovali počas e, môjho vypočutia Hovorili sme o otázkach ekoschém, boli nejaké odporúčania a komisia mala prísť so zoznamom takýchto ekoschém a, člen, a členské štáty si mohli vybrať e, ekoschémy. Ja môžem povedať, že my pripravujeme tento zoznam, pracujeme na ňom a pokiaľ príde iniciatíva z vašej strany a pokiaľ sa rozhodnete, že chcete diskutovať o tejto otázke, pretože komisia neprišla s touto iniciatívou, ale ak príde iniciatíva z vašej strany, tak my budeme pripravení prísť s návrhmi ekoschém, aby sme sa usilovali o istý kompromis, pokiaľ bude existovať politická vôľa zmeniť tieto schémy. Pokiaľ ide o ekofarmárstvo, tak e, pracujeme na akčnom pláne, finalizujeme v súčasnosti náš návrh rozvoja ekofariem, ekoholdingov. Existuje množstvo vecí, ktoré treba urobiť. Máme veľmi rozmanitú mieru rozvoja v tejto oblasti. Diskutoval som o tom v Rakúsku a identifikoval sa tam jeden problém. Niektoré farmy môžu stratiť svoj ekologický status, pretože nedokážu v skutočnosti e, dosiahnuť očakávania. Nedokážu naplniť očakávania alebo predpoklady. E, je to spojené s dobytkom, s prístupom dobytka na pastviny. E, je to spojené s lokalitou, kde sa nachádzajú. Máme napríklad farmy, ktoré sú rozmiestnené, rozptýlené a jednoducho neexistuje fyzicky možnosť, aby mal dobytok prístup na organické pastviny a navštívil som niektoré miesta, kde mnohé štandardy sú splnené, majú voľný výbeh, avšak je tu problém spojený s týmito pastvinami a s ich prístupom na tieto pastviny a to je skutočne tragédia. Ide možno o niekoľko tisíc fariem, ktoré môžu stratiť postavenie organických fariem, napriek tomu, že už mnohé roky fungujú v tejto oblasti. My sa snažíme nájsť riešenie, snažíme sa prísť s nejakým spravodlivým, nejakou spravodlivou dohodou a musíme zohľadniť túto mimoriadnu špecifickú situáciu. Počas uh, mojich stretnutí sme tiež hovorili uh, o otázke koncentrácie pôdy a myslím, že uh, bolo prijaté uznesenie. Pani Miller sa zaoberala touto otázkou čiže ide o koncentráciu sústredenie poľnohospodárskej pôdy. Európska únia nemá kompetenciu, my nemôžeme regulovať otázky vlastníctva poľnohospodárskej pôdy eh, v Európskej únii, ale pracujeme na eh, prehodnotení rôznych eh, regulácií v členských štátoch. Je to legislatíva, ktorá chráni krajinu od tejto koncentrácie pôdy existujú dobré praktiky, existujú niektoré regulácie v členských štátoch, my by sme ich chceli prehodnotiť a je potrebné, aby sme niečo urobili, pretože 3% majiteľov vlastnia 50% ponosvodárskej pôdy v Európskej únii a táto skutočnosť nie je výhodná pre nikoho. Je tu ďalšia dôležitá téma a je to jedna z mojich e, priorít. E, diskutujem o nej s e, komisárom Ferrerom, ktorý sa zaoberá regionálnou politikou. Radi by sme boli, aby spoločná polnospodárska politika bola jedným z mnohých nástrojov v súvislosti s vidieckou oblasťou. Máme koheznú politiku. Ako vidíme, kohezná politika neprispieva veľmi významne k rozvoju vidieckých oblastí, ale zároveň máme i ľudí, ktorí nie sú farmári a žijú vo vidieckých oblastiach a je to bežné a my si myslíme, že kohezná politika by mala prispievať i k rozvoju týchto vidieckých oblastí a musia existovať synergie medzi týmito dvomi politikami. Takže to je veľmi dôležité a táto myšlienka je pomerne populárna. Mnohí ľudia vnímajú potrebu e, vygenerovať tieto synergie. Vidiecké oblasti by mali byť podporené i za pomoci využitia kohezných fondov. Takže toto sú tie najvýznamnejšie otázky, ktorými sa na komisii v súčasnosti zaoberáme. Ja vám chcem poďakovať ešte raz veľmi pekne za pozvanie a veľmi rád zodpoviem na vaše otázky v rámci diskusie. Ďakujem pekne, pán komisár, za úvod. Vidíme, že nečítate len z pripraveného papieru, ale už ste hovorili na základe vašich e, skúseností z prvých týždňoch. Videli sme to biopolnospodárstvo v Rakúsku, tam, je to, tam, kde je to bolestivé. To sú skutočne veci, ktoré, ktorým sa budeme venovať i my tu na výbore. Takže urobíme si e, kolo koordinátorov a do, Hautman, dve minúty. Ďakujem pekne, pán komisár, prajem vám dobré ráno. Ďakujem za to, že ste poukázali na ciele spoločnej polnospodárskej politiky, aké by mali byť. A myslím, že teraz si musíme skutočne premyslieť, aký má byť cieľ tejto politiky. Aj niekedy mám taký dojem, po viac ako 10 rokov v skupine priame platby, je to gigantická gigantický stroj rozdeľovania peňazí, ktorý ale nesleduje nejaký konkrétny cieľ. Veľa peňazí sa rozdeli, ale my musíme rozmýšľať nad tým, aký je cieľ, ktorý chceme podporovať. A vy ste uviedli niekoľko bodov, napríklad otázka, či chceme rodinné podniky, farmári, ktorí pracujú, chceme tých podporiť a vy ste tiež spomenuli, a tu vám dávam zapravdu, že zodpovednosť za legislatívu Eh, majú členské štáty, ale garantujem vám, že pokiaľ týmto podnikov, no, ktoré mm, majú množstvo hektárov a nedám im žiadne peniaze, tak onedlho nič nebudeme mať. Čiže to je naša agrárna politika, eh, ktorá toto, túto situáciu vyprovokovala a viedla k tomu, že eh, sa to deje. Pod, musíme mladých ľudí dať do centra, musíme podporovať inovácie, udržateľnosť a podporovať e, tieto regióny. Myslím, že e, vidiecké regióny potrebujú polnospodárske e, podniky, potrebujú farmárov, musí mať ľudí, ktorí tam budú žiť a rozvíjať a úplne s vami súhlasím, mali by sme to podporiť i prostriedkami z koheznej politiky. Spomenuli ste aj ekologický dohovor a stratégiu. My musíme dávať pozor na to, aby sme my ako polnospodárstvo neboli len nejakými divákmi ale v komisii mám zatiaľ taký dojem, že iní to chcú robiť a chcú hovoriť s farmármi, ale ne, nedávajú im priestor, aby mohli spolu rozhodovať. A práve preto v tejto stratégii musíme, uh, musíme tiež zabezpečiť, že je to téma farm to fork, tam musia byť zapojení i farmári. V opačnom prípade to nebude úspešné. Chcem apelovať na vás, aby ste skutočne zastupovali záujmy farmárov. Ďakujem. Paolo Di Casto. Vítam vás, vážený pán komisár. Ďakujem tiež za úvodné poznámky. Myslím si, že určite ste nadviazali na niektoré veci, ktoré zazneli počas vášho vypočutia. Je dôležité napojiť tieto programy ekologické na priority SPP. Vieme, že to bude veľmi dôležité pre túto komisiu, najmä vzhľadom na ekologický dohovor a musíme sa ubezpečiť, že všetko to bude riedené na európskej úrovni, nie len ponechané na členské štáty a som rád, že ste to potvrdili. Ako povedal pán Dorfman, je dôležité uh, vziať do úvahy tú stratégiu SPP, uh, v rámci reformy SPP a e, je dôležité brať do úvahy e, e, ciele tejto stratégie, ale nebrať peniaze z iných programov. Tak aby naši e, farmári viedli tieto snahy. Myslím si, že prostredníctvom stimulov, ako ste povedali, nie prostredníctvom e, sankcií, tak aby sme ich mohli stimulovať, aby urobili viac. To by mohol byť jeden spôsob, ako ekologický dohovor môže byť skutočnou príležitosťou pre polnospodárov. K tejto stratégii Budeme stať po vašom boku, želáme vám všetko dobré, vieme, že je to skutočne náročné, tak ako to bude náročné aj tu v Európskom parlamente. Samozrejme, je tu možno aj boj medzi niektorými výbormi, podobne ako u vás, kolegiu komisárov, ale verím, že spoločne sa nám to podarí. Želám vám veľa šťastia. Pán komisár, ďakujem pekne za to, že ste boli prítomní na zelenom e, týždni. Nálada mimo zeleného týždňa medzi poľnohospodármi ešte nikdy nebola taká eh, zlá ako teraz. Asi ste to pociťovali aj v Nemecku. Ľudia sa obávajú eh, zo strany Nemecka prílišného zasahovania eh, cez právny poriadok a mladí ľudia sa jednoducho boja, že nebudú vedieť viac eh, podnikať vo svojich, na svojich farmách. Pre mňa je dôležité to, čo sa nám podarí na európskej úrovni upraviť, ako môžete zabezpečiť, aby SPP bola chránená aj pred Green Dealom, hoci Green Deal je dobrý, všetci samozrejme vieme, že chceme chrániť klímu a tešilo by nás, keby sme k tomu mali k dispozícii príslušné finančné prostriedky, ale máme obavu, že tie finančné prostriedky neprídu, ale predpisy budeme musieť dodržovať a bude ich e, veľa. Spomínali ste hodnotenie vplyvu, pán komisár. Keď ho budete robiť, poprosím, aby sa tam započítalo naozaj všetko. Vypustenie, Eh, pesticídov, eh, tie všetky ďalšie eh, podmienky, ktoré ste uložili poľnohospodárom, lebo to zostane na nich. A keď toto naozaj všetko posúdite a zhodnotíte, aké náklady naviac by poľnohospodárstvo muselo znášať, budete vedieť, čo politika musí vyrovnať. A tretí bod, ktorý chcem spomenúť, sú ekologické programy. Viete, že v Nemecku e, máme aktuálne e, stop pri e, predaji biomlieka, ktoré nie je možné predávať za vyššie ceny. A tam potrebujeme zmenu, keď chceme prejsť na eko. Pán kolega Hojzling, ďakujem pekne. Pán komisár, pekne, že ste prišli od minulého týždňa. Viem, že máme spoločný sen, a síce ekologické poľnohospodárstvo. Ale teraz k téme agrárnych reforiem. Už sa to spomínalo viackrát. Teraz diskutujeme o materiáli vášho predchodcu. E, vynasnažíme sa to zrealizovať do konca roka. Zároveň máme Green Deal, zároveň máme stratégiu z poľa na stôl. A ja si kladiem otázku, ako sa to všetko dá zvládnuť. E, Nož vraj v trialógu sa majú veci tiež riešiť, ale teraz je na čase povedať, áno, tak toto e, očakáva poľnohospodárov a toto je potrebné zapracovať do novej SPP a poprosím komisiu, aby trošku zrýchlila prácu a predložila návrhy e, Farm to Fox. Stratégia sa opäť odsunula na maj a nedieje sa to e, vo vašej režii, čomu sa čudujem, ale DG Sante. Ja si myslím, že to mala byť vaša kompetencia ekologické poľnohospodárstvo. Máme problémy pri zjednocovaní eh, veci v Európe. Ďakujem, že ste sa angažovali v eh, eh, Rakúsku a Mm, musíme sa ale snažiť dopracovať sa k rovnakej úrovni v celej Európe, eh, aby aj plnospodári veci mohli dobre eh, transponovať. Aj pani Milu povedala, že potrebujeme dobrú stratégiu na lepší predaj ekologických produktov v Európe. Nejde tu len o nové plochy, ale aj o nové eh, predajné koncepcie, takže dúfam, že v tomto smere budete mať aj nejaké ustanovenie v súvislosti s ekologickým poľnohospodárstvom. A, a súhlasím v plnej miere s kolegom Dorfmanom. Stratili sme trochu zo zreteľa e, cieľ spoločnej e, poľnohospodárskej politiky. Rozdávame síce peniaze, ale stratili sme v ostatných rokoch polovicu poľnohospodárov a musíme naozaj povedať e, si, že je potrebné konečne honorovať poľnohospodárov za ich výkon a nie za plochy. Verejné financie za verejné výkony a potom aj ľudia budú sa snažiť dosahovať ciele Eh, ekologického poľnohospodárstva. Ďakujem, kolega Dávid. Vážený pane komisaři, zel... Vážený pán komisár, ekologický dohovor bol vyhlásený eh, v celej rade aspektov a plnospodári sú popisovaní ako najväčší škodcovia prírody. Je pravda, že ľudstvo je takým cudzorodým prvkom na Zemi. Kde vidíte možné trecie plochy? Predseda hovorí, že nie je žiadne tlmočenie do Nemčiny. Kde vidíte možné trecie plochy, je ťažké si predstaviť traktory na batérie. Stále sa hovorí o nutnosti nahradenia pesticídov. S tým by sme určite všetci súhlasili, ale problém je teda, čím ich nahradiť. Ekologické polnospodárstvo je nákladné. A predovšetkým pre malých polnospodárov budú tie peniaze chýbať, ako aj motivácia. Ďalšie problémy, vymieranie populácie polnospodárov. Čo s tým robíte? Potom by som sa ešte chcel spýtať na problémy s dovozom z tretích krajín, kde nemôžeme zaistiť, aby sa dodržiavali normy, ktoré sú u nás prijaté. Ďakujem pekne, kolega Kuzmiuk. Ďakujem pekne, pán komisár. Ja by som sa tiež chcel poďakovať v mene EKR za to, že ste prišli na zasadnutie nášho dnešného výboru. Počas vypočutia ste povedali, že chcete úzko spolupracovať s Európskym parlamentom a myslím, že táto návšteva to aj potvrdzuje. Rád by som spomenul dve veci. Jednu ste aj spomenuli. Návrh rozpočtu a finančného rámca do roku 2027 bol predostretý predchádzajúcou komisiou v maji 2018 a neboli žiadne rokovania alebo diskusia o ekologickom dohovore. A teraz nová komisia predstavila tento nový ekologický dohovor a povedzme si to otvorenie. Štruktúra starého rozpočtu e, aj tejto časti, ktorá má dočinenia SPP, nereflektuje výzvy, pred ktorými stojí európsky polnospodári. Sú tu isté napätia medzi e, polnospodármi. Mali sme protesty na západnej Európe, v Holandsku, Belgicku, Francúzsku. Farmári vyšli do ulic. Myslíte si, že toto je kvôli tomu, že návrh rozpočtu nie je zosúladený s novými výzvami, pred ktorými stoja európsky polnospodári. Takže to je tá prvá otázka. A druhá otázka, povedali ste, že ste boli v Rakúsku na malých eh, farmách, eh, eko, biofarmy a počas vypočutia ste tiež povedali, že to bude vaša priorita, že sa budete snažiť podporovať organické, teda biofarmy. Vieme, že v druhom pilieri je dosť obmedzení, ktoré zabraňujú malým farmám získať prístup k týmto podporám. Ste odhodlaní povaliť tieto prekážky? Ďakujem, pán Flanagan. Vítajte, pán komisár na vašom prvom významnom zasadnutí ako komisár pre polnospodárstvo. Je to veľmi zodpovedná úloha, ak to urobíte dobre, tak bude mať dobrú budúcnosť. Verím, že sa to podarí. Spomenuli ste, že obhajujete rozpočet a mohli by ste eh, to bližšie popísať. Máme situáciu, kde percento celého rozpočtu EÚ je navrhnuté eh, z 39,4% na 28,3%. E, Dosť veľa sa hovorí o peniazoch, ale nehovorí sa o tom, e, prečo a ako 2200% e, a budete bojovať teda za vyšší rozpočet pre polnospodárstvo, pretože ja som počúval e, írskeho premiéra včera a hovoril, že na národnej úrovni e, tiež e, budú škrty. Zdá sa, že ľudia sa ako keby vzdávajú. Budete teda obhajovať to percento, ktoré ide na polnohospodárstvo, pokiaľ ide, kde dávame tie peniaze. Mercosur, Írsko dostalo 100 miliónov eur, 50 miliónov z EÚ a 50 miliónov z Írska. V čase, keď sme predbežne e, podpísali dohodu, by sme priniesli 99 tisíc tón e, hovedziny z Mercosuru. Môžete obhajovať e, používanie peňazí daňovníkov a komis- pozícia komisie je známa. Je, sú tu európske zákony. Prečo by mali byť popierané platby na európskej úrovni pri plochách, kde je nejaké zaťaženie. Ja podporujem biodiverzitu, ale za to treba zaplatiť. Budete to obhajovať a nakoniec, pokiaľ ide o redistribúciu platieb, pozícia komisie bola 100%, eh, pozícia eh, Agri bola 65, ja by som chcel vidieť 100%. Eh, Budete za to bojovať, za 100% redistribú redistribúciu platieb? Veľa šťastia. Ďakujem, takže vyjadrili sa koordinátori a teraz dám možnosť pánovi komisárovi odpovedať na toto prvé kolo otázok. Bardzo dziękuję. Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým koordinátorom. Mnoho z toho, čo tu zaznelo, nadvezuje na to, čo aj mne robí starosti. Rozpotoč, rozpočtové otázky, ako aj filozofia spoločnej poľnohospodárskej politiky. Pán Dorfman má určite pravdu v tom, že nemáme jasnú víziu spoločnej polnospodárskej politiky v Európskej únii. Prichádzajú zmeny, ktoré vedú k väčšej koncentrácii v polnospodárstve a máme tu stále intenzívnejšie metódy výroby, intenzívnejšie statky a menšie farmy zanikajú, nie sú schopné konkurovať tým väčším Myslím si, že teraz je tá chvíľa, aby sme toto zastavili. Môžeme teda zastaviť tieto negatívne javy a využiť na to ekologický dohovor. Alebo nie? Samozrejme, vždy je tá otázka prostriedkov. Budeme mať možnosť s metničím rozpočtom pri zmenšenom objeme prostriedkov v, pre prvý aj druhý pilier, aby polsmnospodárstvo splnilo všetky tieto e, požiadavky, obmedziť hnojivo. Hnojenie znamená obmedziť výnosy, obmedziť e, používanie fitosanitárnych prostriedkov tiež znamená e, pokles príjmov polnospodárov lepšie podmienky blahobytu zvierat a tak ďalej. To všetko je navzájom prepojené a súvisí to tiež s dodatočnými nákladmi, aby sa mohli tieto štandardy zvýšiť. Nechcem teraz uprednostňovať žiadne členské štáty. Bol som v Rakúsku a videl som, že tam ten druhý pilier funguje naozaj dobre. A väčšina tam ide na polnos, peniaz ide na polnospodárske a ekologické aktivity, e, to sa mi páčilo. Tam sa už skutočne naplňa ten ekologický dohovor EÚ. A keby sme sa mohli oprieť o silný druhý pilier, ak by sme mohli podporovať ekologickú činnosť, mohlo by to mať skutočne želateľné výsledky. Myslím si, že to je smer, ktorým sa treba uberať. E, myslím, že ekologický dohovor je dobrý dôvod na presmerovanie pomoci a teda časti pomoci menším a slabším farmám, ktoré nie sú konkurencieschopné. Ak im pomôžeme, tak zvýšia svoju konkurencieschopnosť a to je pre nás príležitosť. Pán De Castro hovoril o systémoch pomoci a ja som povedal, že som pripravený si s vami sadnúť a hovoriť o konkrétnych veciach. Principiálne s vami môžem súhlasiť. Nie je to len nejaký politický postulát, aj polnospodárství hovoria, že, hovoria, že chcú vidieť viac a pýtajú sa, čo treba urobiť na to, aby ich činnosť bola uznaná aby bola uznaná jej hodnota, aby mohli plniť podmienky, aby sa len tak nedozvedeli, že sú voči ním nejaké výhrady, aby vlastne si neboli vedomí toho, kedy čaká takéto výhrady. Takže takto by som chcel tiež eh, spolupracovať s parlamentom. Pani Miller hovorila o ekologických eh, programoch. Ako som už povedal, dlhodobý plán činnosti v prospech polnospodárstva sa vytvára, o tom hovoril aj pán Hoisling, Toto nie je iba otázka rozsahu ekologických e, obrábaných plôch. Ide o to, ako zvýšiť percento, a teda tu e, podiel bioprodukcie. Je to veľmi rôznorodé. Lebo ak sa pozrieme na Rakúsko, tak tam asi 25 alebo 23 povrchu je obrábané ekologickým spôsobom. Spotreba je asi 200 eur na hlavu na obyvateľa, takže so smutkom môžem povedať, že u nás v Polsku sú to iba 4 eurá. dal by, teda to je suma, ktorú dá priemerný poliak za biopotraviny. Tie rozdiely sú obrovské pre rozvoj polnohospodárstva. E, treba sa sústrediť nielen na rozšírenie plôch, ale aj o to, aby to bolo vyvážené, aby tam bol ekologický chov. Chceme tiež podporiť propagáciu trh a to sú veci, ktoré čoskoro predstavíme. Potom ste sa pýtali na stratégiu z na tanier alebo farm to fork. Tam veľa vecí súvisí s niečím iným než polnospodárstvom. U nás napríklad za pesticídy zodpovedá komisár pre zdravotníctvo. A ja sa budem aktívne účas- zúčastňovať na príslušných zasadnutiach a rozhodnutiach, ktoré musia byť teda prijímané v, s ohľadom na polnospodárov. Budem sa za to zasadzovať. Akékoľvek väčšie požiadavky na polnohospodárov alebo akékoľvek administratívne rozhodnutia, ktoré by mohli viesť k stratám pre polnohospodárov, musia byť príslušným spôsobom kompenzované. túto záťaž nemôž, nemôžu niesť na pleciach polnospodári oni sami. A takto sa chcem k tomuto aj postaviť. Pán poslanec David. Polnospodári samozrejme sú niekedy vylíčení ako takí škodcovia, ako páchatelia klimatických e, zmien a to samozrejme nie je pravda. Polnospodári sú predovšetkým obeťami klimatických zmien, sucha alebo ďalších e, prírodných e, katastrof. A to sa týka najmä polnospodárov. Myslím si, že oni sú tí prví, ktorí sú obeťami klimatických zmien. Samozrejme sú polnospodárske praktiky, ktoré by bolo dobré eliminovať, eliminovať ak teda e, očividne škodia životnému prostrediu. Hovorím o poľnohospodárstve, z ktorého sa stal doslova priemysel v niektorých obciach a to treba do istej miery obmedzovať. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že poľnohospodári predovšetkým také rodinné farmy, ktoré sú e, vedené v súlade s prírodou, to môže mať skutočne pozitívny vplyv. Ďalší poslanec sa pýtal na protesty poľnohospodárov. Ja som sa stretol s poľnohospodármi, ktorí e, možno teda neboli priamo účastníkmi protestov, ale viem, e, čo odo mňa žiadajú. Ja Viem, že hlavným dôvodom je takéto znepokojenie súvisiace so záväzkami, kde nie je príslušná pomoc. Myslím si, že to môže byť ten hlavný problém pri naplňaní stratégie EÚ a aj ekologického dohovoru a chcel by som, aby tá myšlienka a priorita tejto komisie, aby to bolo skutočne vykonávané a nemali by tu byť tu napätie a protesty, ale myslím si, že polnospodári majú opodstatnené obavy. Ja nechcem nejako hodnotiť ich rozhodnutie, demonstrovať. To bolo nasmerované voči nejakým orgánom, konkrétnym národným orgánom v niektorých krajinách, ale chápem teda dôvody ich obáv. Pokiaľ ide o malé farmy, o ktorých hovoril pán Kužmiok. Ja vnímam tie aktuálne roz... programy rozvoja vidieka, kde je dosť ustanovení, ktoré vylúčujú rodinné farmy, že povedzme, že sú tam nejaké tie požiadavky, od, e, kde je ten prach dosť vysoký, čiže najviac peňazí ide do veľkých intenzívnych fariem a tie malé farmy častokrát sú zbavené možnosti získať pomoc. V strategických eh, plánoch na ktoré eh, budem eh, vlastne dávať pozor a ktorým budem venovať špeciálnu pozornosť, tak chcem sa sústrediť na to, aby Eh, aj malé farmy mohli získať pomoc z druhého piliera. To bude pre mňa to bude pre mňa priorita, aby to bolo demokratickejšie, pretože pri niektorých programoch to bolo tak, že iba úzka skupina príjimateľov mohla získať eh, prospech eh, z tohto, z tejto pomoci a pritom si myslím, že všetci by mali mať nárok na takéto programy. Valčilo ten budžet No. Takže poviem vám to eh, nasledovne až na hranici prakticky eh, svojho mandátu, ktorý mám. Eh, vediem intenzívne rozpravy, intenzívne diskusie o tom, aby som presvedčil členské štáty, pretože rozhodnutie je v ich e, rukách rozhodnutie navýšiť rozpočet. E, vediem celý rad e, rokovaní a dúfam, že rozpočet bude navýšený. Výzvy sú veľké a aby sme ich mohli zvládnuť, na to potrebujeme rozpočtové eh, prostriedky. Celá myšlienka Európskej zelenej dohody v opačnom prípade v celej tejto obrovskej oblasti naplnená nebude a nemôžeme toto pripustiť. Ďakujem pekne, pán komisár, za prvé kolo odpovedí na otázky eh, Hneď na úvod poviem, že takmer 30 kolegov sa chce e, na niečo opýtať, takže budem veľmi striktný e, pri sledovaní vášho rečníckého času. Pani kolegyňa Aguilar. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, vítam vás. Povedali ste, že keď ste boli v Rakúsku, videli ste úspech druhého piliera SPP. Dúfam, že pri nadchádzajúcej návšteve v Španielsku, dúfam teda, že to bude čo najskôr, že budete si môcť overiť úspech prvého piliera SPP, ktorý vytvára bohatstvo, schopnosť a udržateľnosť. V dnešnom vystúpení ste sa zamerali na ekologický dohovor a budúcu stratégiu eh, komisie z poľa na taniere. Viete veľmi dobre, aké sú dôsledky reformy SPP a že to spôsobuje vážne obavy v polnospodárskom sektore. Vy tiež možno zdieľať, alebo viete o tých obavách a chcela by som vás poprosiť, podobne ako predchádzajúci kolega, aby ste viedli eh, debatu o ekologickom dohovore a tejto stratégii vaši kolegovia z, eh, z životného prostredia a zdravotníctva, aby chceli mať posledné slovo. Ale myslím si, že vy máte túto zodpovednosť, aby ste obhajovali poľnohospodársky a chovný sektor v EÚ. A nakoniec chcem vám pripomenúť eh, uznesenie tohto parlamentu o clách USA. Veríme, že komisia bude konať eh, eh, čo najskôr, aby pomohla postihnutým sektorom. Ďakujem pekne, dúfam, že vás čo skoro uvidíme v Španielsku. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Wiener. Ďakujem. Je pekné, že ste tu, pán Vojčichovský. Čo ma najviac šokovalo vo vašich slovách, bolo e, vyhlásenie, že 3 e, vlastníkov vlastnia všetky plochy v EÚ a nikomu to nejako neprekáža. Všetci tu hovoríme o malých farmároch, ale 3% všetkých vlastníkov vlastnia tieto veľké všetky e, plochy. No už sa čudujem, že vôbec niekto ešte môže byť za e, subvencie e, podľa veľkosti plochy v prvom pilieri, pretože takto podporujete zlé poľnohospodárstvo. A to treba povedať. A ja by som si želala, aby sme prišli s inovatívnym, novým prístupom, aby sme transformovali naše poľnohospodárstvo, pretože vieme, že sme postavení chrbtom k múru, že zelená dohoda vznikla preto, lebo máme obrovské problémy. A je veľmi dôležité z tohto dôvodu, aby druhý pilier bol chránený. A preto sa pýtam, keďže má byť krát stratení, či nemôžeme zaviazať členské štáty, aby e, dostávali aspoň minimálne prostriedky na ekologické polnospodárstvo, lebo v opačnom prípade e, nebude existovať. Ďakujem. Poprosím, pridržiavajte sa rečníckého času. Pani kolegyňa Tomašič. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, veľmi stručne. Niektoré členské štáty, vrátane Chorvátska, majú stále ešte veľa nevyužívaných poľnospodárských pôd v e, vlastníctve štátu. E, mladí ľudia majú dobré myšlienky, ale nemajú e, k dispozícii pôdu, aby svoje plány zrealizovali. A preto ma zaujíma, akým spôsobom komisia môže a chce animovať a stimulovať členské štáty štáty, aby tieto poľnohospodárske plochy férovo dali k dispozícii domácemu obyvateľstvu. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani kolegyňa Fertionová. Ďakujem, pán predseda, pán komisár, ďakujem za vašu prezentáciu. Chcela som sa opýtať na jednu vec, e, ktorá dnes tu ešte nebola zmienená, síce používanie nových technik pri pestovaní e, plodín a síce genové editovanie. Chceme, e, aby sa poľnohospodári dokázali uživiť. A toto je, myslím, jeden z nástrojov, ktorý dostatočne zatiaľ nevyužívame a jeho zavádzanie je momentálne veľmi administratívne komplikované a nákladné. Aký je váš názor na túto vec a ako môžete pomôcť, aby bol tento nástroj viac využívaný? Ďakujem, pán kolega Amaro. Ďakujem pekne, pán komisár. Máme tu problematiku e, SPP a zelenej dohody a musíme zabezpečiť, aby tieto dve veci spolu fungovali. Máme rôzne stanoviská a poľnohospodárov často e, viníme z nedostatku biodiverzity a tak ďalej. A e, keď majú podporovať poľnospodári e, zelenú dohodu, potom my musíme podporovať ich ak nebudú finančné prostriedky pre SPP, bude to veľmi komplikované pre e, portugalských e, farmárov aj pre celkovo európskych farmárov. Rád by som od vás sa viac dozvedel o malých farmách a o tej rovnováhe, ktorú musíme nájsť medzi malými a veľkými farmami a tiež e, sa chcem opýtať, ako by sme mohli tam mať väčší e, kapitál v prvom, ale aj v druhom pilieri e, ako to bude v súvislosti s koheznou politikou. Pán Kristenson, ďakujem pekne. Budem hovoriť po dánsky. Ďakujem za slovo, ďakujem aj pánovi komisárovi za to, že dnes predpoludním prišiel medzi nás. Teším sa na konštruktívnu spoluprácu a mám jednu otázku. Ako vidíte nové e, techniky, ktoré boli e, spomínané ako CRISPR, e, technológie majú veľké možnosti majú veľké možnosti eh, vytvárať nové produkty, nové rastliny, ktoré sú lepšie prispôsobené klimatickým zmenám. A tieto nové technológie by sme mali eh, využívať v boji eh, proti klimatickým zmenám a preto by som bol za to, aby CRISPR bol stiahnutý zo mm, nariadenia, teda zo zoznamu GMO. Pán Bušman, ďakujem pekne. Pán komisár, teším sa, že ste tu dnes medzi nami. Mám otázku k ochrane zvierat. Pri transportoch zvierat často dochádza k e, veľkému porušovaniu e, práv. Transporty sú často, e, teda najmä sa to týka transportov z krajín mimo EÚ, napríklad vôbec nie sú žiadne prestávky počas transportu a počas prepravy mnoho zvierat Um, umiera, hynie. Moja otázka je, akú konkrétnu stratégiu podporujete, aby EU v tomto smere e, konala, aby už táto tragédia v súvislosti s prepravou zvierat sa e, neopakovala. Ďakujem pekne, e, kolega Jörg pán predseda, pán komisár. Máme málo času, ale stručne niekoľko vecí. Poprvé, nemali eh, by ste, pán komisár, v komisii nejakým spôsobom eh, o, o, o, ceniť, posúdiť ciele siahnuté v zmluve z roku 2009. Hovoríte eh, eh, o novej zelenej dohode, ale nemali by sme najprv vyhodnotiť všetko to, čo eh, bolo v zmluvách a potom to prechodné dvojročné obdobie. Celý rad poslancov mal v tejto súvislosti otázku, takže poprosím o vyjadrenie k tomuto. A potom smerom k Európskej komisii a Poľsku prebieha konanie v súvislosti s usporiadaním poľnohospodárskeho systému v Poľsku to by sa malo ukončiť. To je všetko za túto jednu minútu. Ďakujem, pán kolega Rusen. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj pánovi komisárovi za to, že prišiel a teším sa na našu spoluprácu a teším sa, že sa zasadzujete o zachovanie e, výšky poľnohospodárskeho rozpočtu. Mám veľké obavy z celej tej zelenej dohody. Úprimne po povedané, je tam plno veľkých ambícií. Zatiaľ som vôbec nič nepočul o nástrojoch, ktoré budú poľnohospodári potrebovať, napríklad silnejšie nasadzovanie novej e, techniky, precíznejšie e, poľnohospodárstvo, prostriedky, ktoré e, sa majú nasadzovať pri boji so škodcami a podobne. Takže ako sa môžeme postarať o to, aby e, skúsenosti poľnohospodárov sme mohli skutočne premietnúť do naplňania cieľov zelenej dohody. A čo komisia urobí preto, aby najlepšie nástroje a techniky dala poľnohospodárom k dispozícii čo možno najrýchlejšie? Samozrejme, radi vás vyvítame uvítame v Holandsku na návšteve. Pani kolegyňa Katajnen, ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, ďakujem, že ste prišli už takto včas medzi nás a e, predstavili vám, nám vašu dôležitú prácu. V svojom e, popise, popise vašich aktivít e, ste jasný, Ehm, že nová SPP má byť realizovaná podľa plánov komisie z roku 2018. Potrebujeme jasné riešenie ehm, v súvislosti so zelenou dohodou, v súvislosti s týmito e, ambicioznými požiadavkami. Ehm, nesmie dôjsť k väčšiemu zaťaženiu poľnohospodárov administratívnymi úlohami a nesmú ďalej klesať ich e, príjmy. Takže ako chcete sa v komisii postarať o to, aby poľnohospodárstvo v e, týchto environmentálnych otázkach bolo e, tiež videné ako pozitívny faktor a aby sa poľnohospodári nestali obeťou tejto politiky. Aké riešenia v tomto smere máte naplánované? Pani kolegyňa Alieva, Eli, vážený pán komisár, milí kolegovia, táto téma už bola spomínaná viackrát. Ako zabezpečíte potrebné synergie medzi jednotlivými možnosťami financovania. Mám na mysli konkrétne SPP, stratégiu pre biologické poľnohospodárstvo, pre biodiverzitu, pre um, stratégiu z poľa na tanier. Vieme, že um, tam je mnoho lehôd, ktoré bude potrebné dodržať. Spomínali ste, že je potrebné navýšiť rozpočet. Nesmieme pritom však zabudnúť, že v rámci SPP eh, sa eh, nepodporujú len poľnohospodárske aktivity, ale aj iné. A práve od toho si ľudia sľubujú lepšiu kvalitu života, lepšie služby, digitalizáciu, eh, ekologické opatrenia na vidieku, nie sú tam ale žiadne ustanovenia v súvislosti s národnými prechodnými prostriedkami, teda v tomto prechodnom období. Ďakujem pekne, pán e, komisár. E, v súvislosti s, e, s vyšetrovaním v New York Times Mm, a tiež v súvislosti so zeleným dílom. By som si e, e, rád vypočul od e, vás, kde teda o Azorských ostrovoch, kde teda naozaj tie dopady ekologických zmien sú obrovské a na poľnohospodárov tam dopady boli veľmi obrovské. Ehm, máte nejaké riešenia, kde by e, umožnená bola e, e, pomoc farmárom na Azorských ostrovoch, pretože tam sú naozaj niekedy veľké nedostatky vody a teda sú tam ekologické dopady v súvislosti s narastom teplot. Ďakujem pekne a teraz na slovo pani kolega Aguilera. Ďakujem pekne. Vítajte, pán komisár. Rada by som vedela konkrétnejšie niektoré veci. Samozrejme, máme toho veľa na práci, viacročne finančné rámce, rámec, reforma SPP, stratégia spola na tanier a tak ďalej. A ako to chcete všetko urobiť? Nemôžeme reformovať SPP bez toho, aby sme poznali rozpočet, ale Eh, chceme samozrejme pomáhať polnospodárom, ale ako to urobiť eh, s menšími prostriedkami? To nebude veľmi dobre. Tiež chcem povedať, že sú niektoré sektory, ktoré sú postihnuté eh, clami americkými clami a chceme očakávať viac než len podporu propagácie. Chceme nejaký ačný alebo taký šokový plán, respektíve plán na vyrovnanie tých šokov, predovšetkým v odvetví s olivovým olejom u nás v Španielsku. Niektoré programy nefungujú, nízka cena olivového oleja e, je tu naďalej a e, družstevný sektor v Španielsku žiada e, samoreguláciu od DG Agri. A môžete im teda povedať, že 30. respektíve, aby ste vedeli, 30. januára sú zvolené demonštrácie. Ďakujem, pani Karvaje. E, Ďakujem pekne. Pán komisár, srdečne vás tu e, vítam a želám vám všetko najlepšie počas vášho funkčného obdobia. E, stratégia z poľa na stôl je veľmi dôležitá, ale musí to byť veľmi silná stratégia aby e, sme e, e, mohli posilniť náš výrobný sektor v polnospodárstve. Tiež táto stratégia musí bojovať proti klimatickým zmenám, postarať sa o blábyt zvierat a podobne. Vieme, že teda budeme musieť rešpektovať a zohľadňovať aj poznatky v tomto e, smere. E, konferencia, ktorá bola zorganizovaná, e, jedna z vašich priorít tam bola prezentovaná pre bola prezentovaná stratégia pre vidiecké oblasti a aké opatrenia v nej budú zahrnuté. Bude stratégia z poľa na stôl, zahrňať aj potreby týchto vidieckých eh, oblastí. Eh, eh, táto stratégia pre vidiecké oblasti bude musieť zohľadniť všetky nevyhnutné potreby týchto regiónov. Ďakujem pekne. Pán komisár, vieme, že sú veľké e, rozdiely, pokiaľ ide o priame e, platby. Týka sa to najmä e, farmárov, vzťahu medzi farmármi z východu a západu. Myslím, že to ovplyvní všetky odhľadnúť od toho, kde sú. A potom je tu chudoba, za ich zaťaženie. Tento problém bude všade. Hovoríme o redukcii pesticídov, hnojiv a viacerí kolegovia sa dotkli týchto tém, ale v týchto podmienkách musíme hovoriť o urýchlenom procese konvergencie pre všetky členské štáty, ale je to extrémne komplikované. Spýtate sa farmárov, požiadajte farmárov na východe Európy, aby dodržiavali rovnaké environmentálne štandardy ako na západe, pokiaľ tí dostávajú oveľa väčšie finančné zdroje, oveľa ťažšie urobiť toho viac s menším objemom peňazí. A preto by som sa chcel spýtať na to, čo si o tom myslíte a čo si myslíte o urýchlených procesoch konvergencie v súvislosti s ekologickým dohovorom. Ďakujem. Pani kolegyňa Hazekam. Vítajte, pán komisár. A králiky sa zvyčajne chovajú pre meso, ale neexistuje špecifický zákon, najmä i keď Európsky parlament to žiadal už v roku 2017 E, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín veľmi tvrdo sa vyjadril k situácie týchto zajacov, e, králikov. Tieto králiky trávia celý život zavreté v e, klietke, nevidia pomaly ani denné svetlo a potom brutálnym spôsobom sú zabíjane. V Holandsku im možno nejde tak zle ako v iných krajinách, ale už obrazy z Holandska ukazujú, že Králiky zažívajú peklo i v Holandsku. E, často nájdete mŕtve králiky. Pán komisár, robte niečo, konečne zmente niečo na strašnej situácii, e, v strašných pomeroch, v ktorých sú chované králiky v Európe. Slovo dostane pán kolega Bogovič. Vítam vás, pán komisár, v našom výbore. Eh, sme si vypočuli veľa o Green Deal, o digitálnej únie, o viacročnom finančnom eh, rámci, o reforme. Mm, mnohí majú veľmi málo finančných prostriedkov na rozvoj vidieka Mm, poľnospodári majú opravnenie strach, ako to bude e, e, ďalej. E, aj v súvislosti s inteligentnými, so smart dedinami mali by tam byť naozaj veľmi krátke reťazce, aby bolo možné vytvoriť aj nové pracovné miesta, turizmus rozvíjať, starať sa o starých ľudí žijúcich na vidieku. Všetko toto sú strany stratégie, ktoré sa nachádzajú aj v zelenom dohovore a mňa zaujíma, ako sa budete snažiť, aby tieto finančné e, prostriedky aj z ostatných kohezných fondov sa dostanú na e, vidiek, pretože e, tak to, tento vidiek a poľnohospodárstvo sú súčasťou riešenia a nie súčasťou problému. Ďakujem pekne, pani Sander. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem povedať, že e, mám veľkú obavu, najmä pokiaľ ide o, o fond pre spravodlivý prechod. E, jeho cieľom je pomáhať tým regiónom, ktoré sú najviac závislé od fosílnych palív. E, v súčasnosti vidíme, že je to v rovnakej hlave, ako sú fondy SPP a to mi spôsobuje veľkú obavu v rovnakom odi- rozpočtovom oddieli. A sú to regióny, ktoré potrebujú najviac pomoci pri implementácii ekologického dohovoru. Nemalo by to spadať pod druhý oddiel v rámci kohezných fondov a tiež komisia dala bokom alokovalo 7,5 miliard eur na tento účel pre účel tohto fondu pre spravodlivý prechod. Mohli by ste preto zabezpečiť, aby sa ekologický dohovor neimplementoval tak, že to poškodí SPP. Ďakujem pekne a ďakujem e, pán komisár Vojciechovský za vašu ochotu spolupracovať s EU, veľa, e, pardon, s parlamentom. Ako už bolo spomenuté, sú tu americké clá a v dôsledku toho európsky producenti a najmä španielsky zažívajú veľmi ťažké situácie. Sú tam miliónové straty a straty pracovných miest e, popri niektorých Eh, opatreniach na podporu výroby olivového oleja vína, ktoré nefungovali, Európska komisia zatiaľ konala veľmi neefektívne a pomaly. Otázka je jednoduchá. Kedy producenti uvidia koniec cieľ, ako rokuje Európska komisia z USA a potom ako sa budú kompenzovať dôsledky a vplyvy na niektorých producentov ktorí sa vlastne aj zorganizovali na protest proti clám. Chcem vám pripomenúť, že minulý týždeň vyhlásila americká justícia, že niektorá časť cieľ bola nelegálna a to by mohlo byť aj súčasťou celkového riešenia. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Ropej. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som poblahoželal novému komisárovi pán komisár, veľa šťastia e, vo vašej funkcii. Moja otázka je nasledujúca. Aká je vaša pozícia v súvislosti k plnej konvergencii? Spoločná polnohospodárska politika E, je spoločná pre EÚ a jej pravidlá a požiadavky sú rovnaké pre všetky členské štáty, ale podpora sa líši. Dokonca trojnásobné rozdiely existujú, keď si porovnáme situáciu v jednotlivých členských štátoch. Podpora v pobaltských krajinách nedosahuje ani 70 priemeru EÚ z hľadiska podpory a potom farmári samozrejme majú závažné problémy pri dosahovaní týchto cieľov a pri naplňaní týchto požiadaviek keďže tieto požiadavky neustále narastajú a pokiaľ tento problém sa nevyrieši, tak nebudeme môcť e, fungovať tak, ako máme. Ďakujem, pani kolegyňa Tolare. Ďakujem, pán predseda. A srdečne vás e, srdečne vítam i nového pána komisára. Ďakujeme, že ste tu s nami počas e, vypočutia. Ste hovorili o politike SPP a potravinovej politike ktoré budú spoločné. A teraz máme stratégiu e, politiky z farmy na stôl. A otázka je, e, keď sa snažíme vyriešiť e, environmentálne, sociálne výzvy, dopady cez pohľad na potraviny a dnes farmári majú obrovské problémy s agribashingom. Čiže stratégia z farmy na stôl tá bude viditeľná, nepredstavuje práve príležitosť, aby ste sa spojili s komunitou farmárov. Ako vidíte integráciu reformy SPP spolu so stratégiou z farmy na stôl? Po tretie, e, poskytnutie potravín e, obyvateľstvu. To nezávisí len od farmárov. Ako zabezpečíte, aby stratégia farm, s farmy na stôl rešpektovala rovnako všetkých európskych občanov i farmárov? Ďakujem. Pani kolegyňa Šojtrova. Ďakujem, pán komisár, ja vám rozumiem veľmi dobre, pretože naše jazyky sú podobné a e, úplne súhlasím s podporou rodin, rodinných fariem, snahu o dekoncentráciu vlastníkov pôdy. Chcem položiť jednu otázku v súvislosti s ekologickým dohovorom a jeho dopadmi. Náš polnospodár, na polnospodárov dopadajú klimatické zmeny najviac zo všetkých sektorov zrejme a mali by sme ich podporiť v tom. Komisia vydala 14. januára oznámenie investičného plánu a tu sa dočítame, že e, polnospodárska, spoločná polnospodárska politika bude, 40 z nich bude e, sledovať e, podporu klímy, ďalej program Horizon, program LIFE, 35 72% program LIFE na boj proti e, klimatickým zmenám, ale e, polnospodár sa nikde nedočíta, že niečo konkrétne bude na podporu zvládnutia dopadov klimatických zmien. Ja by som vás chcela vyzvať, aby ste sa zasadili o to, aby v tých konkrétnych materiáloch sa to objavilo, že v oblasti digitalizácie nových prostriedkov, náhrady pesticídov, aby sa tam objavila konkrétna podpora. Ďakujem. Ďakujem. Slovo dostane kolega ja. Ďakujem pekne, pán komisár. V stručnosti e, prvá pripomienka, robte tak ďalej, navštevujte farmy, myslím, že tam sa veľa toho dá e, dozvedieť po druhé. Pri rozpočte aj tu pokračujte, ale poprosím, nehovorte len s ministrami polnospodárstva, ale tie problémy sú aj niekde inde. Tý, ten problém je s, pro, s ministrami financií, financií, ktorí často nechcú poskytnúť prostriedky, čiže obrate sa aj na nich. A po tretie, spoločná polnospodárska politika. Som rád, že hovoríte, že máme mať e, zoznam možných opatrení z Bruselu. To je myšlienka, o ktorej sme e, častejšie diskutovali tu na výbore. Myslím, že vašu myšlienku Eh, preberieme na ďalších diskusiách a potom koncentrácia pôdy. Povedal by som, že to by sme mali vecne, veľmi vecne diskutovať o tejto téme. Je to problém? A kladieme si otázku v tejto štatistike, ako rýchlo tých, tie 3%, keď si všetky malé záhrady k tomu prirátame, čiže ako prišlo k tomuto číslu, čiže poprosím vás, e, vecná debata. E, predsedníctvo, výbor. Ďakujem pekne, pán kolega Andrej. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem, pán komisár. Z hľadiska presvedčenia kolegia komisárov myslím, že musíme jasne povedať, že farmári majú významnú a kľúčovú úlohu z hľadiska úspechu ekologického dohovoru. Potrebujeme správne množstvo financií, investovanie do organickej ekonomiky, e, čo pomôže e, prechodu a zlepší i zdravie spotrebiteľov. Od roku 2018 sa snažíme zreformovať spoločnú polnospodárskú politiku. Myslíte si, že to pomôže i pri implementácii ekologického dohovoru? A potom, čo konkrétne môžete povedať o nariadení o pôde? Ďakujem, pani kolegyňa McGuinness. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán komisár. Ja mám trošku obavy z hľadiska vášho rozdelenia farmárov priemyselných a organických. Myslím, že týmto spôsobom e, konvenčných farmárov ako by ste úplne zanedbávali tých stredne veľkých a myslím, že im nepomáhate tým, že sa zameriavate na buď e, jeden alebo druhý koniec. Keď hovoríme o tomto priemyselnom e, farmárstve, zabudáme na spracovanie a na predaj. A myslím, že toto musí byť prepojené, pretože je to dôležité. A chcela by som, aby ste e, práve si uvedomili celý tlak, pod ktorým sú farmári voči spracovateľom a predajcom nie je to len o trhovej cene a nízkom príjme. Počul som, že ste hovorili o týchto konkrétnych otázkach. Moja druhá obava sa týka sily komisára pre polnospodárstvo. Zdá sa mi, že iní komisári prevzali mnoho vecí od vás. Keď sa pozrite na stratégiu z farmy na stôl, ehm, možno nedostanete z toho jedla veľkú porciu. A potom otázka je, či budete riešiť aj VTO o pesticídy v potravinách, ktoré prichádzajú z mimo EÚ na náš trh. Ďakujem, pani kolegyňa. Pán kolega Lebreton, pán kolega Lebreton, ďakujem pekne, pán komisár. Rád som si vypočul vaše pripomienky a najmä vašu vôľu posilniť SPP a e, rozvinúť synergie medzi SPP a koheznými fondami. Tiež ste spomenuli skutočnosť, že existuje veľká koncentrácia oblasti pôdy, kde len 3% farmárov majú 50% pôdy. Takže čo by ste navrhli, aby sme tento trend zvrátili, aby členské štády využívali druhý pilier lepším spôsobom. Viem, že to bude ťažké, pretože sú tu také dve hrozby, ktorým čelia farmári. Prvá je to je ekologický dohovor, ten vytvorí nové požiadavky pre farmárov, ale pokiaľ nebudú finančné prostriedky, ktoré im pomôžu, tak tie dôsledky budú veľmi pochmúrne. Dopadové štúdie sa vykonali, ale vy ste nehovorili o druhej hrozbe a to sú dohody o voľnom obchode. A moja druhá otázka je preto, akú konzistentnosť vidíte medzi SPP a dohodami o voľnom obchode, kde sa bude zaobchádzať s našimi farmármi, ako boli súčasťou tejto dohody. Ďakujem Takže teraz by som poprosil pána komisára o odpovede. Myslím, že s časom sme na tom dobre. Navrhujem 15, máte 15 až 20 minút, aby by mali postačovať, aby ste mohli zodpovedať. Ďakujem všetkým pánstvom poslom za tak veľa pytań. Ďakujem pekne za vaše všetky otázky. Snažil som sa si ich poznamenať avšak rád by som sa vopred ospravedlnil, pokiaľ mi niečo ušlo. E, bolo položených množstvo otázok. Pani Aguilar, vy ste povedali, že som v, Raku- v Rakúsku, aby som nezabudol na druhý pilier, keď sme hovorili, že som ho doplňal. Oba piliere sú, piliere sú dôležité. Ten prvý, ako vidím, e, je k dispozícii pre farmárov, ktorí sú ochotní sa venovať v prvom rade polnohospodárstvu, aby boli náklad, efektívni z hľadiska nákladov a my potrebujeme podporovať tých, ktorí sa venujú polnohospodárstvu a ten druhý pilier je pre tých, ktorí e, sa venujú nejakým dodatočným E, prospešným aktivitám. Toto je filozofia SPP a ja sa rád dozviem viac o skúsenostiach v ďalších členských štátoch. Plánujem ďalšie navštevy a pozriem sa aj na Španielsko. Pani Wiener, by ste spomenuli všetky dáta ku krajine a koncentrácie, koncentrácie pôdy a myslím si, že je tu viac otázok, pán Lebreton. Takže na úrovni EÚ máme jedno opatrenie, ktoré môžeme uplatňovať. Capping, to znamená krátenie platieb pre najväčšie farmy. Tu sa snažíme brániť tejto koncentrácii zo zo 100 tisíc eur, potom e, tam je ten strop, je to zastropovanie alebo prach. A viem, že e, keď som bol na vašom výbore, keď ste diskutovali o reforme SPP e, a bol tu návrh povinného zastropovania a v končnom dôsledku to bolo ale dobrovoľné a nikdy sa to plne neaplikovalo. Takže tu by som navrhol, aby tie veľké farmy, povedzme nad istú úroveň, ehm, tie treba vnímať skôr ako podniky, ako farmy a financovanie takýchto holdingov by malo byť limitované, ale či už to nastane alebo nie, e, to je na členských štátoch a my nevieme, ako to bude v konečnom dôsledku vyzerať. Máme diverzifikáciu, máme krajiny, kde priemerná veľkosť fariem je pod 10 hektárov. Sú tiež krajiny, kde priemerná veľkosť je vyše 100 hektárov. Pokiaľ ide o národné nástroje, máme širokú škálu e, riešení. Pán Jurgo spomenul, e, že Polsko zaviedlo veľmi reštriktívny zákon, pokiaľ ide o nákup pôdy nefarmármi odhliadnúc od ich, národ, od ich štátnej príslušnosti, pretože štátni príslušníci krajín EÚ by mali mať rovnakú možnosť nakúpiť krajinu. Nemali by sme diskriminovať voči ním len z dôvodu ich štátnej príslušnosti, ale môžeme diskriminovať z hľadiska skutočnosti, či sú farmári alebo nie sú farmári. A isté obmedzenia sa diskutujú. Toto nie je moja DG, ktorá sa tým zaoberá, ale Ehm, vy ste nás pozbudili, aby sme urobili takéto hodnotenie a my sa na to skutočne aj plánujeme pozrieť, pretože mali by sme podporovať akciu, mali by sme podporovať kroky, ktoré využijú, zabezpečia využitie pôdy pre farmárov. Myslím si, že najväčšie obmedzenie ehm, mladých, pre mladých farmárov, ehm, pretože boli urobené prieskumy a dotazníky, a mladí ľudí, ktorí sa chcú začať venovať farmárčeniu, sú často odradení, pretože existujú problémy s prístupom k pôde. Pôda nemôže byť nástroj špekulácií, nemôže byť koncentrovaná len na to, aby niekto na nej zarábal peniaze. Pôda by mala slúžiť pre farmárov a my urobíme maximum a podporíme také riešenia, ktoré to zabezpečia. Avšak toto je zodpovednosť členských štátov Komisia môže robiť nejaký dohľad, môžeme pozorovať, čo sa deje, môžeme zároveň hovoriť o dobrej praxi, snažiť sa prenašať dobrú prax, ale zmluva hovorí, že e, legislatíva o vlastníctve je zodpovednosťou členských štátov. Pani poslankyňa Tomašič sa pýtala na štátnu pôdu v Chorvátsku. Polnospodári e, v Chorvátsku sa ma na to tiež pýtali, keď som tam bol. A môžem povedať, že samozrejme tie dlhodobé prenajmy štátnej pôdy, to urobilo napríklad Polsko, ktoré má viac než 1,5 milióna hektárov v štátnom vlastníctve a táto pôda je dlhodobo prenajatá polnospodárom. Pokiaľ ide o nové techniky, pani Vrecionová, a myslím, že ešte niekto ďalší sa na to pýtal, tie nové technológie. Eh, ja podporujem určite využitie nových eh, technológií, ako ide eh, pestovanie nových rastlín, nových odrôd rastlín, ktoré budú možno sa lepšie prispôsobia novej klíme. Ale pokiaľ to teda budú podporovať aj strategické plány v jednotlivých krajinách, tak určite budem za to, myslím si, že precízne alebo presné polnospodárstvo. Myslím si, že to je dobrý krok tým správnym smerom k zníženiu používania hnojív. Ale zároveň sa znižujú všeobecné objemy e, fitosanitárnych prípravkov a ja môžem skutočne podporiť takéto techniky, ale všetko musí byť doložené vedeckými poznatkami. E, sú niektoré biotechnológie, ktoré vyvolávajú obavy, ak sa to vymkne spod kontroly, môže to byť nebezpečné pre životné prostredie. Čiže všetko sa musí opierať o vedecké poznatky. Teda použitie nových technológií. Na to sa tiež pýtal pán Kristensen. Pán Bušman, pokiaľ ide o dopravu zvierat, ja tiež veľmi citlivo vnímam takéto situácie, to, čo sa odohráva pri prevoze zvierat, e, má to vplyv aj na verejnú mienku a myslím si, že do istej miery to tiež e, vyvoláva isté nálady voči polnospodárom, ale nie polnospodári vozia zvieratá cez stredozemné more. To robia obchodné firmy, ktoré nie vždy zaistia poriadne podmienky. Takže je treba posilniť kontrolu priebehu dopravy, pretože je tu nariadenie únie o preprave zvierat, ale ešte dôležitejšie je to, aby sa vytvárali alternatívy, aby nám taká doprava nebola na dlhé vzdialenosti. To znamená podpora polnospodárov, ktorí produkujú pre miestny trh. Ak sa budú e, podporovať e, polnospodári z druhého piliera, ak budú také možnosti, že polnospodár dodáva napríklad miestnemu spracovateľovi svoje zvieratá, a tento miestny spracovateľ bude skupovať zvieratá na miestnom trhu, nebude ich voziť ďaleko, tak ušetrí na doprave, e, zmenšia sa alebo znížia sa emisie CO2 a tiež sa to dá podporiť, myslím, že v rámci e, ekologického dovoru. Myslím si, že tomu môžeme byť naklonení v národných strategických e, plánoch. Myslím si, že je priestor pre takéto aktivity pánovi Jurgalovi, myslím, že už som odpovedal, sa pýtal na to dvojročné e, prechodné obdobie. My sme predpokladali ročné prechodné obdobie, dúfam, že to stihneme. Všetko závisí od e, toho, ako budú napredovať naše, naša práca na finančnom rámci. To potom má vplyv na ďalšie rozhodnutia ale každopádne všetko sa pripravuje na to, aby sa to zvládlo za rok. Aby sa vyriešili všetky strategické plány od roku 2022, aby sa už išlo podľa nových princípov. Pán Rusen sa tiež pýtal na nové techniky. To som už, myslím, zodpovedal. A potom ešte jedna taká podstatná vec Hovoril som aj to počas vypočutia, zopakujem to. Samozrejme, finančný rámec bude prijatý, ak teda máme tento veľký fond na výskum, na využitie prírodných zdrojov a musíme to rozumne využívať, aby to slúžilo plnohospodárstvu. Aby to slúžilo pri praktickom využití Eh, nie nejaké veľké teórie, ale skutočne konkrétny praktický výskum, ktorý zvýši efektivitu, výnosy a prispôsobenie sa životnému prostrediu. Je to skutočne veľa peňazí a verím, že sa to podarí dosiahnuť. Pani Katajnen, to boli veľmi dôležité slova o tom, že polnohospodárov treba vnímať ako účastníkov riešení a nie ako ten problém, ktorého sa treba zbaviť. Ale niektorí, bohužiaľ, takto polnospodárov vidia. Samozrejme, akákoľvek činnosť, činnosť v rámci ekologického dohovoru, všetko je treba robiť e, s tým, že polnospodárov je treba viesť a motivovať k plneniu podmienok. A už som hovoril o tom, že polnospodárstvo má byť e, také otvorenejšie a e, polnospodárska politika má byť e, tiež taká ústretovejšia voči polnospodáru. 10 miliónov európskych polnospodárov zaisťuje potravinovú bezpečnosť pre 500 miliónov Európanov a je treba im za to každý deň ďakovať. To znamená, že musíme si ich nesmierne vážiť, pretože je to skupina, ktorá sa neustále zmenšuje a ktorú je treba podporiť, aby sme mali eh, bezpečnosť potravinovú bezpečnosť aj do budúcna. Potom sa tu hovorilo o navyšovaní rozpočtu do budúcna, a tiež o spolupráci s, teda s ministrami, s ministerstvom financií. A, ak pokiaľ viem, ak tak, ako sa rozhoduje vo vláde aj na komisii. Ja samozrejme obhajujem poľnospodárstvo a nie každý zmyšľa rovnako a to isté myslím, že platí aj pre vládu. Najprv je treba hovoriť o tom, o, o zmysle polnospodárstva. To sú také konkrétne plány, nechcem o tom hovoriť, pretože je to ešte súčasťou rokovaní, ale my samozrejme berieme do úvahy rôzne aspekty o tom, ako by členské štáty sa mohli dohodnúť, pretože nie je možné, aby sme zobrali jednému členskému štátu a druhému dali. Ale myslím si, že tie plány by sa mali zrealizovať tak, aby to bolo priateľné pre všetky členské štáty. Ale najprv treba posilniť rozpočet a potom sa bude dať spravodlivo vyriešiť aj takýto citlivý problém. Pán Guerrero hovoril o článkoch v New York Times. Mňa to tiež veľmi dotklo. Mňa sa to teda veľmi tiež dotklo, pretože je to kritika SPP, ktorá poukazuje na rôzne excesy. A je tu potom také presvedčenie, že tieto fondy sú ne, vynakladané neúčelne. Ja nechcem komentovať to, čo tam zasnelo. Ehm, ak je to pravdivé, to, čo tam bolo napísané, tak je tu OLAF, ktorý stíha takéto excesy pri využívaní európskych prostriedkov a má povinnosť konať v takejto situácii. Na druhej strane aj ja plánujem zaviesť nejaký katalóg protikorupčných prostriedkov do SPP musí byť, e, musia byť jasné princípy pre udeľovanie, prideľovanie prostriedkov, rovnaké kritéria pre všetkých, aby tam neboli nejaké praktiky, že kto je prvý, ten je lepší, alebo bude mať nejaký lepší prístup, dostane viac prostriedkov. Jednoducho je treba vybrať tie najlepšie projekty, zaistiť e, konkurenciu medzi projektami, tak aby členské štáty E, teda sa o to postarali. A preto by som chcel e, na to dohliadnúť aj ja, aby bolo menej možností a priestoru pre korupciu a pre zneužívanie e, prostriedkov únie. Pani Aguilar sa pýtala na harmonogram činnosti. Pokiaľ ide o budúce plány, my máme isté strategické plány. Európsky e, ekologický dohovor nevyžaduje nejakú novú legislatívu v oblasti poľnohospodárstva, čiže dokončiť reformy a dobudovať strategický rámec, respektíve strategický plán. Samozrejme, o to sa budem snažiť. A potom je tu stratégia ochrany bio rozmanitosti, stratégia lesníctva, na tomto pracujeme, ale vo všeobecnosti môžeme povedať, že sú tu rôzne prostriedky. Napríklad pokiaľ ide o intenzitu hnojenia, používanie fitosanitárnych prostriedkov, to sa tiež týka komisára pre zdravie. Na tomto sa pracuje. Neviem, kto sa pýtal e, potom na to, že sú trochu tak okliešťované kompetencie komisára pre polnospodárstvo. Myslím, že pani McGuinness sa na to pýtala iba jedna kompetencia bola odňatá z tohto portfólia, ešte predtým, než som sa ja stal komisárom. tá jednotka, ktorá sa venovala verejnými sa venovala verejným e, súťažiam, tak to bolo prevedené port e, komisára pre e, súťaže, hospodárskú súťaž, ale všetko ostatné zostalo tak, ako, ako to bolo. Ja, keď som to istým spôsobom sa snažil aj kontrolovať, tak ja som aj videl, že niektoré veci jednoducho spadajú pod komisára pre zdravie. Pán predseda mi tu už signalizuje, aby som to nepreťahoval, ale ešte pán Amaro, eh, chcel by som povedať, že či polnospodárstvo súvisí s politikou súdržnosti. Ja to vidím takto. Mali by sme zaviesť istú eh, nejakú hranicu z fondu SPP by sme nemali zavádzať eh, fondy, ktoré by nejako limitovali polnospodárstvo. A tí, ktorí prejdú z polnospodárstva do inej činnosti, nech sú napríklad a sú financovaní z Fondu pre rozvoj vidieka. My potrebujeme pomáhať ľuďom, ale na to je tu fond súdržnosti. Ak niekto zmení polnospodárskú činnosť na nejaký iný projekt, tak dobre ale ak niekto likviduje polnospodárskú činnosť, tak ho môžeme podporiť z, zo sociálnych fondov alebo regionálnych fondov, ale nie z polnospodárských investície na vidieku, tiež z fondu súdržnosti, nie z polnospodárskeho fondu. Je tu jasná hranica. Sme v kontaktu s pani Ferreiro a ospravedlňujem sa, pán predseda, že som to pretiahol a ďakujem vám všetkým za početné a zaujímavé otázky. Som vám vždy k dispozícii a myslím si, že po týchto analýzach, o ktorých som hovoril, teda už e, som povedal pánovi predsedovi, že vám poviem ešte viac o vplyve ekologického dohovoru, keď budeme mať teda e, hotové tie analýzy. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. Myslím, že toto bol veľmi dobrý e, začiatok našej spolupráce. Naozaj ste sa snažili zodpovedať otázky a nesnažili ste sa ničomu e, vyhýbať, takže v tomto zmysle sa teším na našu spoluprácu. Potrebujeme e, ju. Takže srdečná vďaka.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 So, dear colleagues, uh, we should, uh, Vážení kolegovia, budeme pokračovať v našom stretnutí. Že ja som si ešte pre... Ja hej, hej, možno si nevyťahla si sa? Nie. Ja počujem, počujem. Počuješ? Nie. A neviem. Yeah, no, it's my, it's my. Oh, sorry. okay. So, also ich würde vorschlagen, dass wir äh, fortfahren. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Tak trošku sme stratili čas, ale myslím, že to bolo potrebné, aby sme komisárovi dali dostatočný čas na to, aby mohol zodpovedať mnohé otázky. Takže teraz prejdeme k bodu 16 Rozhodli sme sa, že by sme si mali prebrať podrobnejšie model vykonávania, nie len povrchne, ale pozrieť sa aj na dôsledky a dopady na členské štáty. A preto sme sa rozhodli, že pozveme expertov, pretože existujú i rôzne modely vykonávania v členských štátoch. Sú to centralizované, regionálne alebo aj nejaké zmiešané modely. Preto sme sa pokúsili s našimi štyrmi hostiami teraz e, diskutovať Urobíme to nasledovne. Každý bude mať 10 minút k dispozícii, aby mohol hovoriť o dopadoch na vlastné členské štáty a potom prídu koordinátori a ďalší pod, e, kolegovia a kolegyne, takže začneme s pánom Novakovským, ktorý je pre, predsedom polskej agentúry. Nech sa, nech sa páči, máte slovo. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, e, bardzo... Ďakujem pekne, dámy a páni. Som veľmi rád, že môžem vystúpiť na tomto fóre. Je mi cťou, že vám môžem povedať niečo o agentúre pre reštrukturalizáciu a modernizáciu poľnospodárstva v Polsku. Takto vyzerá naša agentúra. Máme troj úrovňovú štruktúru. Máme centrálu a dokopy asi 10% v centrále a potom v každom vojvodstve máme ďalšie jednotky, máme 34%, máme tam 34% všetkých eh, pracovníkov a potom úplne dole v každom okrese máme kanceláriu, 55 našich ľudí pracuje na tejto okresnej úrovni. Pokiaľ ide o reštrukturalizáciu, tam máme 11 tisíc e, pracovníkov v celej krajine vo všetkých e, týchto, na všetkých týchto úrovniach, o ktorých som hovoril. Máme tiež niekoľko kľúčových vecí, napríklad e, platobnú agentúru, ktorá robí výplaty e, v rámci spoločnej polnospodárskej a rybolovnej politiky. To robia tí istí ľudia, ktorí sa snažia pomáhať s nástrojmi SPP a rybolovnej politiky. Máme teda priamu podporu, prvý pilier, ale potom tiež program rozvoja vidieka a program e, na podporu rybolovu. Potom štátna pomoc, tých máme niekoľko. Okrem iného tu hovoríme o podpore fariem, ktoré majú problémy so suchom. Potom sú tu tiež úvery na ďalšie činnosti, v rámci vnútroštátnej pomoci, potom zavedenie registrov, registre zvierat, registrácia, identifikácia zvierat, e, identifikácia parciel, zobrazovanie snímkov, ortofotomapy alebo satelitných snímok, potom taký register, ktorý združuje všetkých, ktorí e, si požiadali o pomoc e, v rámci našej agentúry od roku 2018. Sme jediná platobná agentúra v našej krajine, ktorá vypláca polnohospodárom e, podporu v rámci agentúry polnohospodárskej e, činnosti, respektíve teda sa to všetko zlúčilo do jednej inštitúcie a myslím si, že je to veľký úspech. Ako to vyzerá finančne? Dámy a páni, agentúra existuje už 25 rokov. V minulom roku sme si teda pripomenuli 25. výročie a vyplatili sme 348 miliard zlotých. A ak sa pozrieme na časový rámec od roku 94 do roku 2003 v rámci celkového rozpočtu sme vyplatili 3,6 a až keď sme sa dostali k priamým platbám, tak sme začali vyplácať veľké prostriedky. V roku 2004 do roku 2019 96% z tých 80 miliard. A tu vidíte na tomto grafe, že 53% to sú priame platby. Samozrejme, Tiež e, je tu podpora zvierat, podpora biodiverzity, to všetko je tu zahrnuté, rozvoj vidieka. A tiež ukončené programy. Po tom, čo sme zaviedli nový model vykonávania, strategický plán obsahuje vlastne spojenie týchto dvoch pilierov do jedného. Myslíme si, že je to dobré riešenie a budeme sa to snažiť podporovať vzhľadom na to, že po administratívnej stránke bude veľmi dobré to spojiť, aby tie platby prebiehali oveľa rýchlejšie. Tiež e, máme oveľa pružnejšie zásady riadenia podľa SPP ďalšie predpisy, ktoré sa vytvárajú na základe vnútroštátneho práva, myslíme si, že plne vyhovujú potrebám našej krajiny. Pokiaľ ide o špecifika, rôznorodosť polnospodárskej štruktúry, myslím, že oveľa pružnejšie budeme môcť reagovať na potreby nového programu budovanie vyváženého polnospodárstva v súvislosti s aj politikou životného prostredia a klímy. Tu sa musíme snažiť dosiahnuť rovnováhu medzi jednotlivými oblastiami. Špecifikom našej krajiny je to, že časť krajiny má väčšie mnohohektárové farmy, najmä na, ju, a, najmä na juhu je to rozdrobené. E, tam sa teda musíme snažiť nejak osloviť e, tieto farmy, ktoré majú možno 4-5 hektárov, to sú malé farmy. A tento vyvážený e, prístup nám pomôže vydávať tieto peniaze rýchlejšie a správnejšie, aby sme zohľadnili všetky e, špecifika. E, musíme... To je nevyhnutné pre všetky naše úlohy. Digitalizácia, tej sa nevyhneme, musíme sa snažiť ju nasadzovať čo najrychlejšie, zmeniť spôsoby fungovania, automatizovať procesy a určite sa budeme snažiť aj v rámci nového programu zaujať takýto prístup. tým slajdom, więc przejdę do następnego. Dovolte, aby som aj o vizovách hovorila, ale až na konci, ak dovolíte. Potom myšlienka krokov, ktoré majú viesť k výsledku požadovanému. Je potrebné posudzovať výsledky vzhľadom k dosahovaniu e, cieľa. Ja sa vám ospravedlňujem, že vám do toho skáčem, ale mohli by ste hovoriť trochu pomalšie. E, čiže e, treba skutočne kontrolovať realizované činnosti a výdavky. Je to ambiciózny prístup funkčný prístup, riadny prístup, ktorý sa nám eh, po, po, eh, pozdáva, eh, by sme mohli sledovať, či sú investície úspešné. Takže postup, princíp indikátorov, ich sledovania, to je určite účinné, účinné, aby sme sa teda dostali tam, kam treba. Bojíme sa jednej veci a síce, že je potrebné mať určitý model pre tieto aktivity, potrebné je vypracovať eh, kritéria, snažíme sa vyhovieť príslušným príjemcom, ale nikdy nevieme, či dosiahneme dostatočný počet žiadostí alebo či nejaké podmienky, ktoré sa medzičasom objavia, výsledky nezmenia. Toto nikdy nevieme a trochu sa toho bojíme. Zaoberáme sa tým, či daná aktivita, ktorá bude implementovaná, ako teda na, na, na ňu budú reagovať ľudia v teréne, koľko budeme môcť prijať žiadosti, ako budeme môcť e, rozdeliť prostriedky v nových e, perspektívach. Takže všetko to je ambiciózne, ale samozrejme to veľmi podporujeme, aj keď vieme, že to bude náročné. Pozitívnych aspektov. E, Potom to bude o rastúcej flexibilite, e, možnosť vybrať si typ zásahu vzhľadom k potrebám príjemcov v našej štruktúre, možnosť definovať určitý typ definícií, to je tiež veľmi dobrý prístup tieto definície, tými sú napríklad poľnohospodárska činnosť, poľnohospodárske výnosy, e, kvalifikujúci sa hektár alebo mladý poľnohospodár. To sú definície, ktoré môžeme upravovať na úrovni našich krajín, pretože naše špecifika sa líšia. A tiež potom kvalifikačné požiadavky na úrovni členských štátov, o tom som už hovoril, potom e, metódy kontroly a typy postihov. Aj u nás vidíme, že je potrebné tieto veci prispôsobiť. A posledná, posledný obrázok. Výzvy pre platobné agentúry Určite sa nevyhneme digitalizácii, pripravujeme sa na digitalizáciu nových plánov už od roku 2021. Chceme v plnej miere digitalizovať celú agentúru, tomu sa nevyhneme, musíme to robiť, stratégiu máme, realizujeme ju a, a tie satelitné snímky chceme tiež do veľkej miery eh, realizovať. Už to síce funguje, ale chceme rozvíjať ďalšie možnosti. Ide tam aj o výskum rastlín, o štruktúru, o, o, o fáriem, o prieskum sucha, podobne žiadosti aj ich spracovávanie tiež je potrebné vylepšiť. Nový systém podávania výkazov, Máme už vlastne akýsi data, ako sú databázu, kde sa zbierajú všetky údaje, spracuje, spracovávajú sa, pracuje sa s nimi. Takže veríme, že to bude fungovať dobre a že zvládneme dobre monitorovanie v rámci nového obdobia. Ďakujem pekne, pán Novákovský. A teraz pán Ribeiro, predseda platobnej agentúry v Portugalsku. Nech sa páči, pán Ribeiro, máte slovo. Bom dia e antes mais muito obrigado pelo Príjemný dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Je to veľmi dôležité obdobie eh, v rámci eh, histórie SPP a som si istý, eh, že tento výbor si je e, vedomý e, vzhľadom na to, čo bolo e, predložené, že dôjde k veľkým zmenám v SPP. Budú tam určité pozitívne zmeny, tak ako aj pán kolega z Polska povedal. Myslíme si, že tento model je dobrým modelom. Je to model, ktorý, myslíme si, príde s novými riešeniami, e, pretože vieme, že budeme e, musieť mať väčšie požiadavky na e, výkonnosť tých minutých finančných prostriedkov. V minulosti sme sa na výdavky sústredili a teraz sa budeme sústredovať na výsledky. Výsledky sú dôležité, to je dôležité pre daňových poplatníkov, pre polnohospodárov a tiež pre európsku stratégiu ako takú. Tento model má teda túto výhodu a so zájmom som si vypočul eh, poz eh, pripomienky eh, z predchádzajúcej časti tohto stretnutia. Toto sú platobné otázky, treba ich riešiť na každodennej báze. Niekedy je e, tam nedostatok čerpaných e, prostriedkov alebo dobre využívaných prostriedkov v rámci SPP. Pre nás je veľmi dôležité priam to najdôležitejšie e, pre nás problematika e, e, neužívania finančných prostriedkov je tiež dôležitá. E, vidíme, že verejná mienka v tlači alebo od externých teda tlač a rôzne iné osoby navnášajú túto eh, problematiku zneužívania a eh, fondov, ale postradáme eh, výsledky a nemáme postačujúco pridanú hodnotu za tie verejné finančné prostriedky, ktoré boli minuté. Čiže toto je problém a vo všeobecnosti povedané SPP bola veľmi dobrým nástrojom pri podpore poľnohospodárov a vedeckých oblastí v Európskej eh, únii. A čo často eh, vidím, eh, sú situácie, kedy áno, dochádza k súladu s pravidlami, ale výsledky sa nedostavia. Výsledky nie sú presne tým, čo si daňoví poplatníci predstavujú. Čiže tento model vychádzajúci z výsledkov je modelom dobrým. To je pozitívne. Aby to bolo úplne pozitívne, musíme k tomu doplniť ešte niekoľko podmienok, niekoľko pripomienok, ktoré by som tu rád e, nadniesol. Sú veľmi dôležité. Efektívne zjednodušenie Vieme, že zjednodušenie je veľmi dôležité, pretože často príjemcovia majú problémy s dodržiavaním pravidiel a niekedy dochádza k nedorozumeniam u príjemcov, respektíve je to veľká e, len s veľkou námahou sa snažia splniť pravidlá E, keď e, sa objavia podozrenia, že dochádza k zneužívaniu finančných prostriedkov, e, keď sa dva dvor auditorov pozrel na situáciu, zamerali sa na určitú časť centrálneho piliera súladu z SPP a na čo poukázali, je, že často, keď opatrenia z prvého piliera boli takmer nerelevantné v porovnaní s opatreniami z druhého piliera, že tam teda mali určité e, obavy. V druhom pilieri je e, spojená zodpovednosť, združená zodpovednosť medzi členskými štátmi a Európskou úniou. Toto je súčasť týchto rozdielov, ktoré existujú. E, nie je tam spolozodpovednosť a je rôzny prístup, keď e, existuje. Takže mm, pravidlá poľnospodári majú stále väčšie problémy e, ich plniť e, v rámci prvého piliera, než v druhého, kde je tá spoločná e, zodpovednosť. A druhá vec, ktorú často je potrebné riešiť. kde si Myslíme, že je e, subsidiarita. Ak by tam bola subsidiarita, a mohlo by dôjsť k renacionalizácii politiky. A myslím si, že e, politika je v tomto smere jasná a vidíme, E, čo kolegovia obhajujú, e, subsidiarita, e, a síce subsidiarita, ktorá je zjednotená a riadi sa jasnými cieľmi, ktoré si stanovila Európska únia a ktoré je potrebné dodržiavať. Tieto špecifické ciele boli stanovené, takže to je jasné. Nie je to len otázka toho, ako veci vnímame ehm, sú tam často e, cieľové rôzne e, e, regióny, ktoré vlastne teda sú tam teda predkladajú návrhy, ktoré ktoré e, chcú riešiť v prospech ľudí napríklad v e, Portugalsku. Tam nemáme nejaký problém s veľkými farmami, u nás sú to skôr malé e, farmy v malých krajinách. Teda my máme nejakých 700-800 príjemcov z SPP. Teda 700 tisíc a 15 ehm, mm, tisíc je involvovaných do ehm, mm, fondov SPP. A mm, táto štruktúra je veľmi rozdielná v porovnaní s tým, čo existuje inde, takže e, musíme e, vlastne sa prispôsobiť e, v tej forme, ako riešime veci. Samozrejme, iní majú iný prístup, ktorý vychádza z ich reality. Keď sa pozrieme na náklady, musíme ich dobre E, manažovať. A v tomto novom modele e, toto je jasné. Prístup e, vychádza z výkonov, z výsledkov, ktoré sa dosahujú vedecký rozvoj, zjednodušenie, spolufinancovanie, neposudzujú sa podľa výdavkov, ale podľa hmatateľných výsledkov, ktoré sa dosahujú a tie je možné ľahko e, kontrolovať, napríklad výnosy z výroby Takže toto by e, e, vlastne bolo posudzovanie na základe e, dosiahnutých výsledkov a nie na základe vynaložených nákladov a môže to byť motivujúcim faktorom pre všetkých tých, ktorí sú do tohto procesu zapojení. A tiež všetci, ktorí sú do toho zapojení, budú pracovať v tom zmysle, aby tie finančné prostriedky sa vynakladali riadne, keď sú to automatizované systémy systémy na e, overovanie situácie platieb e, na základe určitých pravidiel a robí sa to všetko digitálne a je jasné, že táto digitalizácia e, bude mať výsledky také zmiešané rôznorodého charakteru. Vieme, že to nie je jednoduché. Interoperabilita to bude veľmi dôležitou súčasťou zároveň zachovávanie súkromia tých, ktorí sú zapojení v SPP, teda osobné údaje. A potom tu máme otázku interoperability služieb, ale my v každom prípade máme riešenia na tieto druhy problémov, ale bude potrebné to urobiť skôr či neskôr, aby interoperabilita bola plne funkčná. Pokúsim sa teraz e, dospieť k záveru, no chcem ešte povedať, že táto zmena, tento posun v prístupe je potrebný, aby sme mohli znížiť administratívne náklady, aby sme celé fungovanie zefektívnili, aby sa prostriedky, peniaze využívali najlepším spôsobom. A aby sme jasne dali jasnú odpoveď tým, ktorí chcú zjednodušenie, je, merateľnejšie ciele a výsledky. Tým sa dostávam k záveru. A myslím, že e, to podstatné je, že tento posun je dôležitý z hľadiska Portugalska a my musíme ísť týmto smerom. Nemyslím, že dá sa tomu nejako vyhnúť. Toto je jediná cesta e, vpred. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teberu. A teraz prejdeme k regionálnym platobným agentúram. Slovo dostane Fabricio Stela, ktorý je riaditeľom platobnej agentúry v Benatok. Nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým. Je pre mňa e, cťou, že tu môžem byť v mene mojej agentúry na tejto konferencii. Dúfam, že sa budem môcť zamerať presne na to, čomu sa venujeme v našej agentúre. Budem hovoriť o našich úlohách a o našej štruktúre. Takže je to veľmi heterogénny regionov, region, Veneto, e, Dolomity sú súčasťou, máme tu lesy, e, množstvo dreva, veľmi kvalitného dreva. Zároveň máme i oblasť nížiny, s vysokými zootechnologickými e, kapacitami a kopcovité oblasti, kde 97 tisíc hektárov e, vinohradov, proseko a ďalšie veľmi kvalitné odrody vín. Vieme, že z historického hľadiska máme niekoľko uh, miest, ktoré sú UNESCO, historické dedičstvo UNESCO. ryža, tabak, ovocie, zelenina a ďalší. Máme aj kivy, broskyne, dopestujú a 19 tisíc hektárov ovocných sadov. Zároveň s námi produkt ktorý tu máme. Sú králiky z prevíza. Takže uh, popíšem teraz, ako naš, funguje náš orgán. My sme verejný orgán, to znamená, máme plnú administratívnu autonómiu, e, vrátanie účtovných štandardov, agentúra spada pod regionálnu správu na základe autonómie, ktorá nám bola pridelená. V roku 2002 sme boli poprvý raz uznaní ako platobná agentúra a túto skutočnosť e, uznalo ministerstvo v Taliansku, e, inšpektorát po polnohospodárstve bolo referen- sa stal referenčným bodom pre služby, ktoré sa ponúkajú v rámci sektora pôdohospodárstva. Takže máme praktický príspevok a ten v roku 2000, od roku 2007 a zároveň fungujeme tiež ako sprostredkovateľský orgán. A e, toto bola pre nás vtedy novinka, ako pre agentúru. A zároveň riadíme Eh, operačnú časť programu a siete, výskumné centra, družstva, pod, eh, dopravu, mestskú dopravu. Čiže máme pomerne široký, širokú pôsobnosť. To znamená, že vykonávame mnohé kompetencie, ďalšie nám boli delegované eh, z hľadiska regionálneho rozvoja, vrátanie vinohradov, ktoré sú pre náš región veľmi dôležitý. Ako ste si určite všimli, pred rokom a pol v Benátkach a, a v okolí Benátok, keď prišlo k prírodnej katastrofe, k veľmi silným burkám a zaplavám, tak e, zrealizovali sme tiež e, prieskumy a dopadovú štúdiu, aký to malo vplyv na ľudí a farmárov. E, asi 400 ľudí pre nás pracuje a fungujeme vo všetkých provinciách. Máme zastúpenie vo všetkých provinciách v našom regióne. Máme 112 zložiek o spoločnostiach e, priamo i nepriamo riadíme asi projekty v sume 800 miliónov eur ročne, to sa ešte navýši, máme excelentný výkon v programe regionálneho rozvoja, asi 30 tisíc spoločností, ktoré nám ktoré žiadali našu pomoc pri manažmente vinohradov. Takže tak máte všeobec... Dúfam, že ste si mohli urobiť aspoň všeobecný pohľad na naše fungovanie. Náš pohľad k tejto reforme. Jedna z hlavných otázok, ktorá bola položená, či budeme v stave e, zvládnuť úlohy pod touto reformou. Vieme, že je to komplexné a na základe e, skúsenosti, ktorú máme zo SPP, tie boli efektívne s mierou chybovosti, ktorá je e, nízka, veľmi nízka a zároveň to zaručí naše spracovanie v Európe. Takže reforma, tak ako vyzerá, je nesmierne náročná. Znamená, že budeme musieť prísť s novými technologickými ľudskými zdrojmi, aby sme mohli zrealizovať túto reformu, najmä v národnej fáze. To bude platiť pre platobné orgány, ale i pre príjimateľov. Pokiaľ ide o ochranu životného prostredia, e, to si vyžiada zvýšenie prostriedkov e, Vyžiada si to čas, e, aby bolo možné implementovať tieto opatrenia a metodika sa zdá byť príliš komplexná v súčasnosti, aby to bolo možné všetko implementovať, keďže potrebujeme množstvo nástrojov mať k dispozícii. Nie je to len otázka dosiahnutia cieľov, ktoré boli stanovené prostredníctvom stratégie, ale tiež sa musíme ubezpečiť, aby sme mohli zabezpečiť taký monitorovací systém, ktorý bude potrebný. Budem potrebovať nové dáta, nové technológie e, pre monitoring týchto údajov a to bude veľká investícia na začiatku. E, počítačové IT systémy na začiatku pre zdieľanie informácií, určite to bude užitočné a potom budeme môcť e, preverovať tieto informácie v systéme a už nie v teréne. Takže táto technológia predstavuje niečo, čo bude mm, veľmi e, náročné. Pokiaľ ide o Veneto, tu sme vybudovali postupne integrovaný systém riadenia. Tento systém budeme musieť aktualizovať novými požiadavkami na výkon. Už máme systém, geografický informačný systém. Existujú i ďalšie typy eh, riadiacich systémov, mobilné aplikácie, E, to znamená, môžeme znižiť množstvo času, ktoré potrebujeme a môžeme vykonávať kontroly rýchlejším spôsobom. Aby sme podporili ľudí pracujúcich v teréne, na to majú tablet e, so špecifickými aplikáciami, kde kontrolujú krížovú zhodu. E, stratégia, plán, stratégia rozvoja vidieka sa týmto spôsobom tiež preverí. Pokiaľ ide o korporácie, tu sme tiež e, zaviedli aplikácie, ktoré dávajú ľuďom informácie o pokrok, pokroku jednotlivých fariem, verifikované fotografie, ktoré majú geopositioning a geopozíciu a potom môžeme aktualizovať to, čo máme v e, našom registri pôdy. Zároveň používame drony e, s týmom pilotov, ktoré majú, ktorí majú certifikát, majú previerku nášho odboru e, letectva, civilného letectva. Ja sám mám túto previerku ako pilot. A použitie týchto fotografie znamená, že môžeme robiť prieskum v teréne a pokiaľ príde k zmenám využitia pôdy v teréne a aké môže mať dôsledky, tak to vieme zistiť od roku 2017. Používame systém satelitov Copernicus, v pilotnej fáze a videli sme, že e, využívali sme dáta. Od roku 2018 tiež experimentujeme s použitím dát z radarov v programu Copernicus. Po burke, ktorá nastala, prezident Zaja e, menoval ľudí, ktorí boli zodpovední za núdzové situácie. V našej agentúre používame aplikáciu za účelom e, poskytovania informácií pre tí, tie subjekty, tie časti, ktoré boli ovplyvnené búrkou alebo prírodnou katastrofou. E, sú tam fotografie, riziky zosuvov pôdy, cesty, ktoré nie sú prechodné a podobne. Čiže tu je množstvo informácií, ktoré môžu byť užitočné v reforme balíčka. Mnohé z týchto projektov boli odprezentované v roku 2015 na konferencii, ktorá sa uskutočnila v Grécku. Tam sme sa pozreli na najlepšiu prax spolu s ďalšími platobnými agentúrami a vďaka našich projektov, ktoré financoval OLAF. Vieme, že potrebujeme viac dialógu a viac podpory pre aut- autority, ktoré pracujú v tejto oblasti a robia výskum, vieme, že dôjde k zásadným zmenám v technológii. Naše satelitné informácie majú certifikát a jeden z hlavných bodov pri rozvoji SPP v súčasnosti nemáme plne funkčný systém, čiže môžeme urobiť podporu pri definícii nástrojov, ktoré sú k dispozícii. Nielen potrebujeme vyškoliť ľudí, ktorí pracujú v teréne, operátorov, ale budeme musieť tiež ich informovať o, o komplexnosti systému. Nástroje, ktoré budeme používať, sú mimoriadne silné, ale zároveň veľmi komplexné. Pokiaľ jednotlivci sa ich snažia automaticky používať a nielen z času na čas, tak to práve zmení spôsob, ako sa tieto činnosti vykonávajú. Algoritmy a jednotlivé právania, jednotlivé kroky e, sa budú musieť uskutočniť. Teraz sa dostávam k záveru. Dúfame, že príde k efektívnemu zjednodušeniu a možno jedna cesta by bola dať, poskytnúť pomoc bez požiadania, napríklad keď spoločnosť zmení požiadavky, aby sme mali zjednodušené náklady. Ďalšia oblasť zjednodušenia by bola, bola procedúra alebo a použitie DGIS e, riadiaceho systému. Vieme, že pokiaľ ide o reformu, musíme sa pozrieť na kvalitu e, danej spoločnosti, nielen kvantitu. A musí to byť inteligentné a priaznivé voči užívateľom. Ďakujem pekne. Ešte raz chcem požiadať rečníkov, prosím trošku pomalšie, keby ste rozprávali. Viem, že chcete podať veľké množstvo informácií, ale takú požiadavku sme dostali od eh, tlmočníkov Florian Gibis, ktorý je vedúci v Baden-Württembersku, eh, vedúci platobnej agentúru, má rovnaký dialekt ako ja, ako budete počuť. Bude sa ale snažiť hovoriť štandardnou Nemčinou. Nech sa páči Floridan. Ďakujem, milý Norbert, e, predseda, vážené dámy a páni, poslankyne, poslanci, vážení kolegovia z platobných agentúr, dámy a páni. Vidíte, my ako platobné agentúry máme potrebu vám prezentovať náš pohľad a preto vám srdečne ďakujem, že to môžem dnes urobiť za Bádensko-Württembersko a týmto zároveň chcem aj pozdraviť ďalších kolegov. My máme 13 platovných agentúr v našej spolkovej krajine. My si veľmi vážime, že, si môžete, že máte záujem o náš pohľad a že ho potom zohľadníme. Pár slov k Bádensku. V Württembersku je nás 13 na spolkovej úrovni. Máme 60 tisíc polnospodárských podnikov, z toho e, to znamená, že veľkosť je pomerne malá. V priemere veľkosť je 35 hektárov a tiež vzhľadom našej topografii máme rôzne požiadavky. Keby som to len za Badensko-Württembersko mal povedať, môžete si predstaviť, že i na spolkovej úrovni v severných krajinách to vyzerá e, ináč na severe Nemecka ako v Bavorsku alebo Badensku-Württembersku. Mm. Minulý týždeň sme sa stretli na Medzinárodnom zelenom týždni bola veľmi angažovaná debata a veci, ktoré vidíme, že sa chcete zaoberať vecami, ktoré nás trápia. Pozitívne vnímam tiež to, že realizovateľnosť toho, čo má byť v novej polnospodárskej politike, že to máte na pamäti, pretože účinný kontrolný aparát je súčasťou polnospodárskej politiky len to, čo sa dá presadiť, to, čo sa dá implementovať a pokiaľ existujú systémy kontroly a riadenia, len vtedy to potom bude môcť byť akceptovateľné a k tomu prispievajú všetky strany. A e, na, tom, na to základe príjmame množstvo pozitívnych prístupov. Kolega z talianského regiónu, myslím, e, to sformuloval. Sú to pozitívne prístupy, ako ich predstavili i dvaja ďalší kolegovia. A to, čo by som dnes chcel povedať, je, že čelíme i rôznym výzvam. Tam, kde hovoríme, že eh, máme obavy v niektorých oblastiach, myslím, že to treba veľmi jasne povedať. Je to najmä jeden bod v diskusii, ktorý sa veľmi zaberáme v Nemecku a to je dostatočné zohľadnenie regionality. Ako iste viete, my sme federálna krajina. To znamená, že napríklad druhý pilier je úplne v spolkových krajinách legislatívu, ako i správu a riadenie. V prvom pilieri je to samozrejme iné. V prvom pilieri máme tiež správu e, v rukách krajín. A potom, pokiaľ sa pripraví národný plán, strategický plán, ktorý má jednotne platiť pre celú krajinu, tak tu vidíte, aké ťažkosti môžu vznikať, pokiaľ tu máme takéto regionálne rozdiely pri zohľadnení všetkých rozdielov, ktoré musia vyústiť do jedného jednotného dokumentu. Tu vidíme veľmi veľký tlak na konanie a hlasovanie a na druhej strane e, má zohľadňovať aj všetky tieto regionálne rozdiely a práve preto je veľmi dôležité pre nás, aby v národnom strategickom pláne rozdiely medzi regiónmi boli odzrkadlené a to e, najmä sa týka druhého piliera. Zároveň e, sa staviame všetkým nákladom, ktoré sú spojené pri rozvoji e, programov a zavedenia spoločných IT štruktúr. V konečnom dôsledku tento systém, ktorý tu bude, s tým, čo vzniklo na úrovni e, spolkovej, to všetko musí pasovať. Musí sa to zosúľadiť a na to sú potrebné niektoré kroky. A preto chcem e, požiadať všetky zúčastnené strany o istú citlivosť a o pochopenie, napríklad pochopenie, prečo Nemecko je jediná krajina, ktorá žiada dva roky, prechodné dva roky, pretože potrebujeme, aby všetko mohlo tiesť cez spoločný kanál pri zachovaní e, tohto regionálneho rozvrstvenia. K tomu patrí aj to, že s monitoringom ako modelom e, budúcnosti sa zaoberáme, ale vnímame to trošku kriticky. Myslím si, že to, čo je dôležité, je, že monitoring e, musí byť prepojený s príslušným správnym a kontrolným systémom, o ktorého sa môžeme i odchylovať. V každom prípade tento monitoring musí byť v súlade i s regionalitou a mus, pod, e, treba ho podrobnejšie preskúmať. To znamená monitoring, systém monitoringu, ktorý musí byť samostatný, splňať svoj cieľ a príslušné požiadavky a rozdieliš v jednotlivých spolkových krajinách musí odzrkadľovať. Keď sa pozriete na lesy, Schwarzwald, tak tam je to možno veľká ťažkosť, v Brandenbursku je to možno niekde ináč, alebo v alpských regiónoch je situácia je iná, ale tento monitoring musí tiež e, prísť s riešeniami a výsledkami, ktoré sa dajú použiť Niektoré veci podľa nás nie sú tak dopracované, aby mohli byť už záväzné a aby mohli byť stanovené ako podmienky, najmä pokiaľ ide o preskúmanie e, predpokladov ekoschém. A preto my zatiaľ tvrdíme monitoring áno, ale na základe dobrovoľného, fakultatívneho zavedenia ako jedna z možností kontroly na mieste systémy riadenia a kontroly budúcnosti. E, realizácia kontroly from, od compliance to performance, to nechceme spochybňovať v princípe. Moji predrečníci spomenuli všetky dôležité e, princípy. Samozrejme, e, pre nás ako platobnú agentúru to má isté dôsledky a tie by som vám dnes chcel trošku bližšie popísať. Máme povinnosť e, diskutovať o výsledkoch, ktoré treba dosiahnuť. E, preto máme polnospodárskú politiku. To znamená, že e, v súvislosti s výsledkami kontroly v našom, musíme integrovať v našom správnom aparáte. No a potom e, mám v základnom akte máme isté rámcové podmienky, ktoré zároveň musia fungovať ako e, riadiace podmienky a podmienky monitoringu. Tu máme zjednodušenie tým, že kontrola sa dosť, pri kontrole v skrajin. vnímame tú skepsu, pretože vidíme možnosť národných úprav, ktoré e, nie sú až tak známe. Sú známe, nechcem, aby vznikol chybný nojem, ale e, sú spojené. Týmto spôsobom by som to chcel vyjadriť, ale zároveň existuje záujem na kontrolnej úrovni, aby sme si túto kontrolnú úroveň ponechali. Cieľom je, aby v konečnom dôsledku sa úroveň kontroly udržala v členskom štáte, aby sme tu nerobili konkurenciu voči iným e, organizáciám s laxnejšou štruktúrou. A v tým spôsobuje aj obavu na konci debaty e, pri kumulácii systémom. Môže sa stať, že kontrolné podmienky budú na vysokej úrovni a dodatočne e, príde k tomu aj výsledok kontroly a to by nám e, samozrejme by nás mimoriadne zaťažilo. Takže preto naša požiadavka tu, aby sme trošku viac hrali s tou kartou subsidiarity, tak napríklad e, kolegovia, kde je tá žltá karta, e, tam e, spôsobuje trošku obavy. Mm, je potrebné Eh, ale si uvedomiť, že tam je eh, vlastne dosť vysoká úroveň eh, kvality, takže možno trochu pribrzdiť a ešte raz sa viac zamerať na tú myšlienku zásadu subsidiarity. A ešte posledný bod a síce zaoberanie sa jednotnými jednotnými príspevkami. Chcem Eh, povedať, že táto problematika jednotných príspevkov aj u nás v eh, eh, platobnej agentúre je vecou kde sa sami ešte musíme trochu dostať do tej problematiky. E, každopádne, tak ako rada definuje momentálne e, tento jednotný e, príspevok, je podľa nášho názoru niečo ako federalistická štruktúra ak chceme zohľadniť to, čo bolo ustanovené. Potom by sme tu mali priam explóziu jednotných príspevkov. Každý musí a má byť zohľadnený pri každej Eh, položke a keď vznikne nejaká odchýlka oboch parametrov, treba ju zdôrazniť. A z tohto pohľadu eh, to by bolo príliš náročné, ak by to takto, eh, zas, takto zostalo. My by sme teda chceli nejaké priemerné výšky príspevkov alebo maximálne. E, tieto jednotné e, príspevky nemajú viesť k tomu, že v končnom dôsledku upustíme od regionality, aby to potom niekde bolo v tom národnom pláne e, upravené. To by nebolo v zmysle regionality. A pomaly sa dostávam k záveru. Ďakujem vám za pozornosť a uh, <clears throat> osvetlil som vám teda nie, niektoré body, ktoré považujeme za uh, problémové a teším sa na angažovanú diskusiu. Ďakujem pekne, Florian. Najprv prvé kolo koordinátorov. Paolo de Castro sa ako prvý hlásil o slovo, takže mu dám slovo na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Uh budem musieť odísť čo skoro na lietadlo, takže som, e, teda asi nebudem tu môcť byť dokonca, ale chcem sa poďakovať všetkým rečníkom. Myslím, že problém tohto návrhu, pokiaľ ide aj o reformu SPP, e, o tom momentálne diskutujeme a navrhujeme tu nejaké pozmeňujúce návrhy k legislatívnemu aktu. Pokiaľ ide o jednotný riadiaci orgán, prerušuje sa tam vzťah medzi členským štátom a Bruselom. A mohli by sme o tomto ešte viac eh, hovoriť, ale musíme hľadať riešenia, pretože som kritický voči znove opätovnému zoštátňovaniu, pretože na jednej strane dávame zodpovednosť členskému štátu, ale v rámci členského štátu vás vlastne pozbavujú zodpovednosti. Tá zodpovednosť sa posúva na centrálny orgán, na jeden riadiaci orgán a otázka je možno trošku taká provokatívna. Ak táto reforma by bola presadená, všetka tá práca, ktorá bola odvedená, čo sa stane? Len tak sa to ako keby vyhodí von oknom regionálne orgány, aký budú mať zmysel, ak sa to bude všetko robiť na centrálnej úrovni. Sam Samozrejme, bude tam nejaké prepojenie na regióny, ale čo si myslíte, ak tento spôsob by sa presadil, ako vidíte cestu e, do budúcna? Ďakujem pekne. Peter Jár, nech sa páči, tiež máš dve minúty. Ďakujem pekne. Keďže sú to len dve e, minúty, začnem hneď e, posúdením a závermi. Uvidíme, ako ďaleko sa dostanem so svojimi otázkami. Poprvé dnes sme na vo veľmi dôležitom eh, bode, než bude eh, eh, reforma akákoľvek dobrá či zlá. Srdcom sú vždy platobné agentúry, čiže keď sa má reforma podariť, musí sa to podariť vám. Keď to na báze nefunguje, potom to nefunguje celé. Takže tie prvé obavy, ktoré sme naformulovali, teda pracujeme na formulácii legislatívneho textu, mm, ak <clears throat> by ste Ehm, ak teda takákoľvek pomoc e, príde vhod pri e, formulácii od všetkých politických e, skupín. Odpoveď komisie, že text je postačujúci, no neviem, ale keď hovoríte, že tam treba niečo zmeniť, tak to by sme tak mali urobiť. Vidíme šance v novom modele vykonávania je veľmi e, o to teda dôležitejšie, aby to celé bolo zjednodušené. E, tá debirokratizácia musí e, byť citeľná pre vás. Hm, takže navrhujeme prechodné obdobie ešte e, sa sporím o tom, či jeden alebo dva roky, ale to e, slúži aj na to celé si to natrénovať, aby ste aj navzájom si e, vymenili skúsenosti. Chceme, aby všetci poľnohospodári mohli používať najjednoduchší, najmenej administratívny systém. A keď Taliansko tam má dobrý začiatok, je to super, možno Nemecko, Portugalsko, to je výborné. Čiže potrebujeme výmenu názorov, výmenu skúseností. Jednoducho musíme rozlišovať medzi zneužívaním, medzi chybami. E, mali sme tam nedávno príklad u nás, že 0,3 hektára poľnohospodár uviedol omylom a potom bol sankcionovaný. Už takéto veci sa diať nemôžu. Ďakujem pekne Ulrike Müller. Ďakujem pekne e, všetkým. Nechcem opakovať, čo už povedal kolega Jar ale v podstate nám ide o tom, aby sme intenzívnejšie pracovali na pozícii parlamentu a aby sme do polovice roka si e, parlamentné stanovisko odsúhlasili a potom mohli začať e, pracovať. Mali sme e, 5 horizontálnych stretnutí tieňových správdajcov na túto tému e, modelu vykonávania a e, konkrétne otázky sme predložili. Takže nám je e, tá vzájomná výmena veľmi dôležitá, najmä 14, články 14, 84 a 87 sú pre nás veľmi dôležité, takže to ešte budeme môcť e, o tom diskutovať. E, Dôležité je vedieť, kde sú hlavné problémy platobných agentúr. Potrebujete naozaj viac flexibility pri prirovnávaní indikátorov eh, výstupných a cieľových a myslíte si, že platobné agentúry eh, sú naozaj pripravené eh, dosť včas začať pracovať s týmto modelom závislým od výkonu. A ako posudzujete potrebu e, infraštruktúr a zdrojov, ktoré potrebujete, e, e, postačujú? aj v personálnej oblasti, pretože keď budete musieť veci e, posudzovať, merať, už to bude komplikované a myslíte si, že cieľ zjednodušenia a menej e, kontrol, ktorý je e, nad našim modelom SPP, bude dosiahnutý v podstate chceme ísť od súladu k výkonu vo všeobecnosti. Vieme, že e, musíme sa postarať aj o ochranu životného prostredia a klímy, ale tá cesta ešte bude naozaj veľmi ťažká. Ďakujem pekne. A teraz prvá, e, prvé kolo odpovedí zastupcov týchto štyroch platobných agentúr. Začneme v poradí, v akom ste hovorili, pán Novakovský. Ďakujem pekne. Táto... E, pozrieme sa najprv na tú tretiu otázku, pretože je to veľmi dôležitá otázka. Máme dve výzvy, pokiaľ ide o prvý model. Prvým výzvom je legislatíva a druhým, druhou je technológia a IT technológia, digitalizácia, to sú, myslím, tie najdôležitejšie výzvy. Pokiaľ ide o ciele a výkonnosť, a teda ich ukazovatele, musia byť zohľadnené a kvantifikovateľné, tak aby sme ich mohli aplikovať v novom IT systéme, tak aby sme mali automatizované e, spracovanie a vykazovanie. Pokiaľ ide o nároky na zamestnanca alebo požiadavky zamestnancov, toto momentálne nehodnotíme. Myslíme si, že momentálne tá úroveň, ktorú máme personálu, je dostatočná. A e, toto je ten východiskový bod. Ak sa vrátim k predchádzajúcim otázkam, podporujeme regionalizáciu a pre nás je to veľmi dôležitá otázka. Chceli by sme vidieť rôzne regióny, ktoré majú teda svoje vlastné špecifika a podmienky, aby to bolo zohľadnené a musíme si tiež pamätať na kondicionalitu pre farmy, ktoré majú rozlohu do 10 hektárov. Pre nás sú to malé farmy je tu isté riziko, pokiaľ ide o vykonanie úloh a možno by sme sa mohli zdržať týchto podmienok. E, takže milión 300 tisíc príjimateľov, toto je ten rozsah a myslíme si, že pokiaľ ide o do 10%, máme asi 50 e, tisíc fariem a zavedenie podmienky by tu mohlo spôsobiť problémy Mohlo by to viesť k zvýšeniu nákladov a programové obdobie by bolo dlhšie. A myslím si, že to sú skutočne také tie dôležité otázky, pokiaľ ide o nové programové obdobie. A pokiaľ ide o prechodné obdobie, chceli sme navrhnúť dva roky, ak je to možné. Ďakujem, pán Ribeiro. Ďakujem pekne. Začnem tým najjednoduchším. Pre nás je jasné, že prechodné obdobie dvoch rokov by bolo to najvhodnejšie, tak ako už povedali aj kolegovia. A tech, prispôsobenie sa technológiám a e, to je dôležité, je veľmi veľa technológií, ktoré sa momentálne vyvíjajú a myslím si, že to by bolo asi to najdôležitejšie. Ale chcem povedať tiež to, že okrem e, technologického e, prispôsobenia sa sú tu ďalšie dva dôležité aspekty. Nechceme dovoliť, aby boli vlastne tie dva modely. To znamená, že pridať ten model výkonnosti k modelu súladu, toto neakceptujeme. A potom otázka zjednodušenia. Máme tu príklad kondicionality Teraz je tu nový návrh komisie, e, ktorý e, teda sa chce teraz e, odvolať alebo zrušiť a mal by tam dojsť k zvýšeniu 50 nákladov na kontrolu, pokiaľ ide o plochy v rozsahu do 5 Chceme povedať, že história kontroly e, tých malých polnospodárov najvyššia sankcia bola zatiaľ 100, 161 eur pri kontrolách. A chcem sa spýtať, aká môže byť nejaká logika za e, tým pomerom nákladov a výdavkov Eh, myslím si, že to je dôležité. Treba udržať ten režim certifikácie a kontroly, pokiaľ ide o malých eh, polnospodárov a v súvislosti s regionalizáciou Portugalsko nebude mať eh, veľké problémy s týmto. Takže na tom nebudeme nástojiť, ale predpokladám, že sú krajiny, ktoré by s tým mohli mať problém. Skúsenosť Portugalska je taká, že Portugalsko má tri e, oblasti, s troma autonómne oblasti, tri autonómne vlády a jednu platobnú agentúru. Takže naša skúsenosť je takáto. Ďakujem, pán Stela. Ďakujem pekne. Ja sa chcem poďakovať kolegom za ich otázky aj za kritického ducha, s ktorým súhlasím. Ako platobný orgán a súhlasím s tým, čo povedal kolega z Nemecka. My sme platobný orgán, ktorý používa pokročilé technológie, ale napriek tomu všetkému si myslíme, že ak hovoríme o týchto dvoch modeloch, ak sa zmení paradigma, tak to bude znamenať zvýšené náklady. Náklady pre platebný orgán, ako aj pre polnospodárov. Tam budú tiež vyššie náklady. A to nás nepokojuje. Aj preto, ako povedal pán De Castro, aj ďalší kolegovia, pretože tu bude chýbať priamy vzťah s EÚ a to je pre nás veľmi dôležité. Teda ten priamy vzťah, to priame prepojenie, priamy interfejs, to je pre nás veľmi užitočné a dávalo nám to tiež možnosť e, mať to všetko dobré a správne nastavené. a každý región, ktorý má vlastný platobný orgán, si myslím, že zdieľa tieto obavy. Eh, sme síce pripravení na zmenu paradigmy, ale neviem, že či polnospodári sú tiež pripravení, tí sú veľmi kritickí a nie sú pripravení pochopiť, prečo sa to takto deje až doteraz, a teraz hovorím za náš kraj, Bol systém užitočný, prinášal ovocie a prečo ho takto radikálne meniť? Aj keď by to mala byť nejaká pozitívna zmena, ale pre nás v Taliansku, e, tak neviem, že nie je to teda v mojej kompetencii. Neviem povedať e, alebo posúdiť, ako sa teda e, vyrovnať s tým, čo nás čaká. Môžem sa pripojiť v tomto bode k predrečníkom. Áno, tá prvá otázka. Regionalita tá je veľmi dôležitá, nie preto, že je to v ústave, ale preto, že vidíme e, pridanú hodnotu v takejto regionálne organizovanej platobnej agentúre a eh, impulzy, ktoré chceme eh, zo strany Európskeho parlamentu, teď eh, vsádzame teda tam na dôveru a ten prínos, ktorý môžeme ako platobná agentúra, ktorým môžeme prispieť Chcem, aby bol ešte e, väčší. Ten prístup orientovaný podľa výsledkov, ten vôbec nespochybňujeme. Tam je naozaj veľa dobrých vecí, ktoré sa takýmto spôsobom dajú sledovať a vzhľadom na tieto zmeny e, budeme môcť mnoho dobrých krokov urobiť. A čo je jasné v návrhoch, že je potrebný funkčný administratívny e, model a tiež model kontroly. Robíme všetko preto, aby existovala, aby tie naše štandardy nepoľavili. Sú tam ale ešte niektoré body, na ktoré sa kriticky treba pozrieť, či ich ešte treba robiť pri tej žltej karte, keď som sa na to pozrel, e, tam máme 1,07 milión eur náklady na vykonávanie a, na sankciách vyberieme nejakých 700 e, e, tisíc, takže to už nie je pomerné. Takže tam zohráva, ako vravím, národné stvárnenie pravidel a tieto body si chceme presnejšie pozrieť. Ako som už spomínal, regionalizácia v rámci strategického plánu je pre nás dôležitá, ale to sa myslím, aj dá eh, dokázať mm, ten model odvíjajúci sa od výkonu. Spomínali ste ho, eh, tam k tomu modelu sa aj hlásime a je účelné, aby sme ho podporovali. Tie ťažiská už kolegovia spomínali, sú tam rôzne body eh, väčšieho či menšieho významu. Sľadom na malé podniky, tam ešte sú určité oblasti, kde môžeme E, e, nechať pocítiť poľnohospodára, že chceme naozaj nové, nové cesty, e, novými cestami ísť viac kontroly im umožniť. Takže to tiež je jedna z tej cesty, ktorú sa môžeme uberať. Dobre, a teraz nasledujúce kolo otázok. Pani kolegyňa Sander. Ďakujem pekne všetkým za vaše prezentácie. Myslím, že stojíme pred veľkou výzvou. Ja by som chcela nástojiť na dvoch veciach. Poprvé, zjednodušenie. Myslím si, že na to je treba sa zamerať. Tie odpovede, ktoré ste poskytli, a tak ako vás počúvam, tak si nie som vôbec istá, či to bude zjednodušenie, či to niečo zmení pre našich polnospodárov, ktorí už majú dostatok problémov s kontrolami a rôznymi pravidlami. Ďalšia vec, ktorá je dôležitá, je európsky charakter, ktorý musíme zachovať v tomto modeli. Medzinárod, medzinárodnou a E, európskou úrovňou, aj regionálnou úrovňou. Pri rešpektovaní e, európskych pravidel ja mne veľmi záleží na v e, princípe súladu na európskej úrovni a chcela by som viac vedieť o tom, či obsah zmeny tohto európskeho systému, tých národných, národných výdavkov, či teda to je založené na výkonnosti, respektíve aká to bude výkonnosť, ako bude prispôsobená. A chcela by som vedieť, či vaše národné účtovné orgány považujú za nutné zachovať toto pravidlo konformity koeficientu, alebo či to bude trošku zvolnené. Chcem povedať, že som bola prekvapená tým slajdom zástupcu Portugalska, ktorý ukazuje, že nebude kontrola súladu na národnej úrovni a potom kto teda túto kontrolu bude vykonávať? Ďakujem pekne. Minútu 30 kolega Dorfman. Ďakujem za veľkorysosť. Považujem to za zaujímavé, že sa e, môžeme rozprávať s e, ľuďmi, e, ktorí musia potom realizovať to, čo my musíme zrealizovať. Taliansko má veľmi komplexnú administratívnu štruktúru. Na jednej strane je tu určitá časť Národnej agentúry, ktorá obsluhuje určité regióny a tie väčšie regióny to majú pod sebou sami. Keď sa pozrieme na obidva systémy paralelne, tak tu máme rozdiel efektivity, dá sa to tak povedať. Podľa vás tento nový model, ktorý sa pripravuje, ktorý podstate je zakompovaný skôr na národnú úroveň do tých národných strategických plánov, nebude to znamenať to, že regionálne orgány budú pod tlakom? Že sa všetko skôr bude tlačiť na tú národnú, centrálnu úroveň, alebo že sa zachová hybridný systém? Eh, thank you very much. Ďakujem pekne. Predpokladám, že teda môžem položiť jednu otázku všetkým rečníkom. Dúfam, že budete môcť priamo odpovedať. Myslíte si, že tento smer, ktorým sme sa vybrali, prinesie zjednodušenie, pretože to bolo to slovo, ako povedal komisár Hogan, to vedal, povedal to možno aj tisíckrát a, a ja neviem, ako je toto jednoduchšie neviem, možno to síce nebude jednoduchšie, ale bude to lepšie fungovať, ale to zjednodušovanie, mne sa zdá, že tu je teraz doslova pochované pod 50 metrami pôdy. E, polský rečník povedal, a teda neviem, či som si to dobre zapísal, asi 11 tisíc ľudí, ktorí pracuje na reforme SPP, a len rozmýšľam nad tým pre menšie krajiny, ako napríklad Írsko. E, naše ministerstvo poľnohospodárstva má 3000 zamestnancov. V Polsku samozrejme máte oveľa väčšiu plochu ale určite bude treba upraviť mnohé politiky a to si e, vyžaduje mnoho pracovníkov bez ohľadu na krajinu, bez ohľadu na prostriedky. Myslíte si, že malé krajiny budú potrebovať viac e, pomoci, pretože ak e, v celom polnospodárstve prac, v našom ministerstve pracuje 11, 3 tisíc a u vás v Polsku len na reforme SVP pracuje 11 tisíc Myslím si, že je to e, nepomer. E, Taliansko, čo si myslíte, e, okoľko viac percent treba urobiť viac a odkiaľ budú pochádzať peniaze. Ďakujem, pán Rusen. Ďakujem pekne, pán predseda. Je veľmi dobré, že máme túto výmenu názorov. A my tu v Bruseli možno vymýšľame pravidlá, ale vy to musíte implementovať. Je to vaša každodenná práca a preto je dobré, že môžeme sa takto stretnúť a rozprávať o tejto fáze že či sa s tým teda dá, čo sa s tým dá robiť. A mňa trochu znepokojuje postup, podobne ako ostatných predrečníkov, že čo sa bude diať eh, s nákladmi na implementáciu. Pokiaľ sa pozriete na druhý pilier, tak vidíte tu dosť veľkú chybovosť, dosť veľké náklady na implementáciu. Ukazuje sa, že čím viac je tu podmienok, tým viac musíte vykonávať kontrol, tým vyššie sú náklady. Pokiaľ ide o kontroly, najmä o kontroly na mieste, Tie sú samozrejme veľmi nákladné, sú také aj zaťažujúce nielen pre polnospodárov, ale pre kontrolné orgány sú to dosť veľké náklady. A otázka teda znie, ako by sme to mohli obmedziť, tieto kontroly na mieste. A myslím si, že niektorí polnospodári, respektíve ako už niektorí povedali, napríklad dá sa požiadať o kontrolu cez satelity, pri zavadzaní našich pravidel musíme s niečím takýmto počítať. Nemali by sme sa skôr postarať o to, aby sme mali možnosť kontrolovať podľa satelitov? Ďakujem pekne, najmä pánovi Stelovi. Vy ste hovoril o tom, že skutočne príkladne správujete fondy v Benátsku a Chcem sa spýtať, že či podľa vašej skúsenosti s týmto modelom by bolo možné ho reprodukovať aj v iných regiónoch, pretože tu máme rôzne podvody, ktoré boli odhalené napríklad na Sicílii alebo aj v iných regiónoch u nás. Čiže vzhľadom na to, že v Taliansku sa spravujú prostriedky na rybolov menej efektívne. Chcem sa spýtať, či by bolo možné v týchto regiónoch, eh, ktoré sú rybolovné, ako je Sicília a Sardínia, či by bolo možné tam vytvoriť nejakú agentúru, ktorá by mohla spravovať príspevky na rigolov a miestne polnohospodárstvo. Tak, ako to robíte vy v Benacku? Ďakujem. V prvom rade by som sa chcel poďakovať za tieto cenné príspevky k tejto téme, aby sme vedeli, že či sme sa vybrali dobrým smerom k zjednodušeniu SPP. Mám tu dve otázky k niečomu, čo už možno ste aj zažili. V, a toto je definícia aktívneho farmára. Mali sme túto definíciu, iný režim a teraz rozmýšľame, nad tým, ako to uplatňovate. Niektoré krát kritéria, ktoré kontrolujete, ale pri kritériách opravnenosti tam treba uh, kontrolovať celú populáciu, ak by ste sa mohli s nami o to podeliť, možno pán Novakovský alebo aj ostatní. A teraz uh, podobná vec k inej téme. Budeme naďalej diskutovať uh, o prvkoch, e, e, krajinných prvkoch e, a akú úlohu by zohrávali pri oprávnenosti, pri zjednodušovaní a znižovaní nákladov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, môžem povedať, že ja v polnospodárstve pôsobím už dlho a dlho vysvetľujem SPP. Viem, že zatiaľ to nezjednodušilo život polnospodárom. To zjednodušenie, ktoré navrhujete a ktoré vás tak naplnilo nadšením, rozmýšľam nad tým, že či skutočne zjednoduší život, teda koho? Komisie členských štátov, ale aj polnospodárov, ktorí robia všetku tú papierovú prácu a možno im niekedy nefunguje či telefón alebo internet a čo potom takomto, na takejto farme možno E, ten človek sa nedokáže stotožniť s novým modelom, pretože nič nového nefunguje. Nebolo by dobré naplánovať nejakú takú skúšobnú lehotu? Ďakujem pekne, ďakujem, že ste tu s nami. Ja celý čas rozmýšľam nad tým, že je to ako keby taký mýtus, že je tu zjednodušenie, alebo že by malo byť zjednodušenie, ale uh, ak chceme viac dát a kontrolovať výkonnosť, myslím si, že logicky to nevedie k zjednodušeniu. Počula som, že používate technický pokrok a vymieňate si skúsenosti, aby ste našli najefektívnejšie riešenie, takže už nehovorme o zjednodušení, pretože to nie je cieľom. Na druhej strane, ak som dobre pochopila, tá hlavná pracovná činnosť bude spadať najmä na členské štáty, ministerstva a podobne. Je tu rozpočet pre túto technickú výmenu a podporu a je to pokryté z EÚ. Komisia poskytuje nejakú podporu zo strany spoločného výskumného centra generálneho rejiteľstva. To len zo pár otázok a ako e, zohľadňujete vplyv erózie na stav pôdy. A ešte jedna posledná vec, ktorá sa tiež týka článku v New York Times, je pre vás možné merať koncentráciu pôdy a ak niečo, čo tam chýba. A ešte z, z nariadenia integrovaných e, farmárskych štatistik je vidíme možnosť Eh, respektíve eh, stupeň vlastníctva spoločnosťami. Môžete prepojiť tieto údaje na Ajax? Dank, Frau Kollegin sí, grazie, ehm, Ďakujem pekne, pán predseda. Otázky na pána doktora Stelu. Spomínali ste veľké nebezpečenstvo spojené so zvýšením nákladov. Čo bude predstavovať tento nový model kontrol? Budú to zvýšené náklady pre platobné agentúry, ale aj pre príjemcov z fondov. To mi robí starosti. Stále tu hovoríme o zjednodušení. Chcem sa opýtať aj ostatných agentúr, či to vnímať rovnako a po prípade, ako sa tomuto navýšeniu nákladov dá vyhnúť, ktoré pôjde na úkor beneficientov príjimateľov k podvodom v Taliansku 5 miliónov eur bolo spreneverených práve na týchto pozemkoch, ktoré v podstate neexistovali a to e, policia zistila. Takže Teraz sa ale hovorí o prechode na zložitejší systém kontrol. Nebude to ponúkať ďalšie možnosti pre podvody. Hovoríte o tom, že sa znižuje e, e, počet e, škandálov, ale neviem, či je to tak. Komisii by som teraz dal rád slovo, aby mohla reagovať. Myslím, že to by bolo dobré teraz, aby potom mohli platobné agentúry reagovať. Pani Borman, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som rada za komisiu povedala, že toto je veľmi účelná výmena skúseností, pracujeme na každodennom základe s platobnými agentúrami a je dobré, že aj vy ste si chceli vypočuť od platobných agentúr, čo nového majú k novému modelu vykonávania. A my eh, počúvame, spolupracujeme s platobnými agentúrami. Aj v minulosti sa tak dialo, máme dobré prepojenie eh, a už sme s nimi spolupracovali aj pred predložením návrhu komisiou. Eh, v tejto diskusii o e, regionálnosti, neregionálnosti je potrebné zdôrazniť, že návrh komisie je zachovať platobné agentúry, akreditované platobné agentúry a tiež tie na regionálnej úrovni. To je v návrhu komisie. Prosím, konštatujeme tam, že máme systém, ktorý už niečo ustanovuje a pracuje to a považujeme platobné agentúry za kľúčový prvok v tejto štruktúre, keď sa budeme presúvať k výkonnosti. Tento systém už viac než 20 rokov existuje a naozaj funguje v oblasti SPP, má integrované kontrolné systémy, má aj geo aplikáciu integrovanú, takže otázka je že teraz budú potrebné nejaké, či teraz budú potrebné nejaké nové veľké systémy výpočtovej techniky, no že už teraz e, existujú e, a, a aj poľnohospodári už e, fungujú cez tieto aplikácie. Máme e, tu už niečo, čo existuje, to bolo základom návrhu a necháme tieto vládne štruktúry také, aké e, sú a nemeňme na nich e, niečo. A aj predrečníci sa vyjadrili v tom smere, že samozrejme teraz sa budeme sústreďovať na výkonnosť. Bude to e, zjednodušené, myslíme si áno v komisii. E, prečo? Lebo teraz budeme mať pravidlá, ktoré budú jednoducho sa aplikovať v celej Európe. Áno, členské štáty si stále budú definovať kritéria oprávnenosti, e, charakteristiky krajiny, ale napríklad nebudeme definovať na európskej úrovni, čo to je nejaký krovina zlatý plot, e, takže tieto mm, stále budú mať možnosti mm, členské krajiny si takéto veci nadefinovať. Takže je tam priestor pre zjednodušenie, jedno e, riešenie pre všetkých. Totiž znamená často, že poľnohospodári musia aplikovať pravidlá, ktoré nie sú najvhodnejšie mm, pre ich oblasť. Takže ide tam o to mať toto zjednodušenie, a tiež mať možnosť si ustanovovať veci na národnej a regionálnej úrovni. Čiže tým, že sa toto uh, ustanoví, ešte stále tam budú, ešte stále tam budú možnosti pre členské štáty nadefinovať si uh, vlastné uh, kritéria. Pokiaľ ide o digitalizáciu a modernizáciu, táto tiež môže z pohľadu komisie viesť k zjednodušeniam v tom zmysle, že musíme využívať nástroje, ktoré sú sú už e, tam k dispozícii. Keď hovorím o satelitných e, údajoch, no, že to údaje už existujú a ide o to, aby sme ich dobrým spôsobom využívali, aby tiež ich mohli využívať poľnohospodári a, a samozrejme aj e, systémy kontroly hraníc a platobné agentúry. Čiže my chceme teda za tým monitorovacím systémom mať to, aby bol v prospech farmárov a aby e, pomohol veci. A na záver možno ešte niekoľko slov k tejto regionalizácii, k týmto detailom a k tomu nezjednodušeniu. Ak e, máme strategický plán na SVP, chceme, e, aby bol aj regionálny. Keď je regionálny, chcete mať viac detailov a tieto podrobnosti, o nich bude treba tiež podávať správy a bude to niekde sumarizované na národnej úrovni a tá myšlienka je taká, ak chcete mať tam v pláne detaily, regionálne e, špecifika, tak to tak môže byť a potom komisia sa pozrie na tom na tej úrovni, na ktorej si to členské štáty rozhodli, že budú plánovať. A na záver chcem povedať, že je v členských štátoch vždy v dispozícii veľa údajov v platobných agentúrach. A keď sa pozriete na indikátory e, výsledkov, a výstupov, ktoré sú navrhované. Sú to väčšinou údaje, ktoré už teraz majú členské štáty k dispozícii. Samozrejme, bude ich potrebné extrahovať z vypočtovej techniky, mm, ale naozaj sme vzali na zreteľ to, čo už existuje tam, čo sú dobré systémy, ktoré existujú. Chcem sa poďakovať tým štyrom zástupcom prítomným tu dnes. Jasne ste povedali a ukázali, že máte efektívne platobné agentúry, ktoré sú pripravené pracovať na tejto reforme. A možno ešte e, vec na záver. Samozrejme, e, vy e, treba nahradiť ten súčasný moder súladu, kde už tiež bol kladený dôraz na výkonnosť. A teraz pristúpme k poslednému kolu odpovedí. Navrhujem maximálne v 4 minútach každý, keby ste zodpovedali na otázky kolegov, ale možno aj na slova komisie. Pán Novakovský, nech sa páči. Ďakujem pekne. Bolo to naozaj veľmi veľa otázok. Dúfam, že sa mi podarí zareagovať na všetky. Samozrejme, hľadáme zjednodušenia, ktoré sú potrebné, tomu sa nevyhneme. Pokiaľ ide o tie informačné systémy, ktoré chceme zaviesť, zjednodušiť, modifikovať, použiť umelú inteligenciu, to sú potrebné veci, všetko hľadáme. Riešenia, analizujeme naše procesy Naša inštitúcia je tak veľká, že musíme nejakým spôsobom zohľadniť procesy, ktoré už máme v jednotlivých krokoch od príjemcov až po mm, dočasné vyplácanie finančných prostriedkov. To všetko sa teda deje, ale treba to skrátiť a musíme hľadať časové úspory, časové úspory, ktoré sa premietnúť tiež do ošetrenia prostriedkov. E, my nechceme e, tomuto systému utiecť, chceme vyskúšať si väčšiu pružnosť. Pokiaľ ide o to, aby si naša krajina mohla tie e, činnosti nasmerovať tam, kam ich potrebuje, ku kontrolným orgánom, s nimi neustále spolupracujeme, niektoré veci neustále verifikujeme a určite sa našich kontrolných orgánov nejako nebojíme, pretože vieme, že často postupujú ešte reštriktívnejšie ako my. Takže ten princíp bude zachovaný a pochybnosti o realizácii programu naozaj netreba eh, mať mm, bude určite menej podvodov v programoch. Mm, vždy sa teda veci vypracovávali centrálne a buď sa dostali na príslušné miesta, alebo nie. Mm, niekedy sa hovorí, že nemáme regionálne špecifika, mali sme takú všeho chuť všetkého v každom regióne jednotlivé, teda je faktom, že niektoré e, regióny majú svoje e, špecifika. Tvorba programov na centrálnej úrovni často viedla k tomu, že niektoré oblasti v našej krajine boli viac docenené a niektoré menej. Takže pre nás bude veľkým zjednodušením táto regionalizácia, e, zjednodušenie, pretože nechceme nikomu zahatávať cestu a nechceme sa sústrediť len na veľké podniky, na produktivitu, ale tiež na malé farmy, ktoré predstavujú určitú hodnotu, ekologickú hodnotu, aj hodnotu, pokiaľ ide o biodiverzitu, mm, pokiaľ ide o predpisy a ich vykonávateľnosť, mm, to, že sa zavedie nový program, to bude obťažné, to všetci dobre vieme, bude to pre nás niečo nové. Tieto programy budú ale e, pomerne podobné, teda v minulosti boli pomerne podobné a teraz e, e, nová situácia, ale zdá sa mi, že už máme dosť skúsenosti, aby sme sa so situáciou dokázali dobre vyrovnať. Takže záleží od toho, aby sme si uh, sa vedeli e, e, pozrieť na merateľné výsledky, aby tieto boli uspokojivé. A keď vydávame verejné prostriedky, musíme sa zamerať práve na takéto viditeľné výsledky. Pokiaľ ide o kontrolu, to je tiež zaujímavá otázka. Úprimne vzáta, ak by sme mali možnosť, najradšej by sme upustili od kontrolu. Vidíme tu určitý smer, čím viac kontrol, tým je pomer chybovosti väčší. Nemusí to tak byť, ale vždy čím viac sú kontroly vykonávané, tým skôr sú agentúry schopné odhaľovať určité nezrovnalosti. A teda aj umelá inteligencia ich vie už odhaľovať. A teraz zahajujeme program s aplikáciami mobilnými, ktoré môžu nesúlady priamo na mieste odhaľovať. Či ide o poľnohospodára poisteného v rámci špeciálneho eh, programu poistenia, ktorý má aspoň 1 hektár, ktorý požiada o platbu na plochu, teda toto je naša definícia. internetu sa nebojíme. Angažujeme poradenské e, firmy, ktoré pomáhajú našim poľnohospodárom a angažujeme aj firmy, ktoré chcú do toho vstúpiť a pomáhať e, poľnohospodárom. Ten model treba si doladiť, ten model analýzy, umelé e, teda podmienky, podmienky umelej inteligencie. Takže veci bude treba ešte vylepšiť. Ale toľko teda asi z mojej strany. Áno, musíme byť e, stručnejší. Kolege nevedia, e, väčšinou majú len minútu, minútu a pol. Pán kolega Ribeiro. Sústredím sa na otázky, ktoré možno ešte neboli e, zodpovedané zjednodušenie. Potrebujeme e, účinné zjednodušenie. Dlhé roky hovoríme o zjednodušení a boli veľké komplikácie doteraz, ale v tomto systéme naozaj budú skutočné e, e, možnosti zjednodušenia, dané najmä pre národné orgány, pre agentúry aj pre farmárov. Pokiaľ ide o súlad, priznávam sa, že som niekedy trochu prekvapení. Krajiny, ktoré majú menej súladu, žiadajú o viac. E, pokiaľ ide o Portugalsko v druhom pilieri, máme 65 až 70 percentný súlad v prvom pilieri je zaujímavé, že možno sa nezameriavame na tie správne veci. Pokiaľ ide o súlad, najúčinnejšie programy eh, sú um, vykonávané so špecifickými cieľmi. Máme veľmi špecifický program a síce špecifický program reštrukturalizácie viníc, ktoré eh, um, sa teda mm, aj cez hranične eh, rozvíjal tento program a mm, vieme, že sú tam e, ciele pre tieto kontroly a došlo aj k auditu zo strany mm, dvora auditorov, aj komisia robila audit a je to príklad úspešnej, úspešného zjednodušenia. Podporujeme platby a túto podporu poskytujeme veľmi účinne, platíme za výsledky a plochy. Poľnohospodári na farmách vedia, že musia dosiahnuť výsledky <clears throat> že teda sa snažia zadovážiť si tie služby čo najlacnejšie, takže tých výdavkov negenerujú viac, ale e, menej. Čiže tí ľudia naozaj postupujú veľmi ekonomicky rozumne. Program vychádza zo zjednodušeného manažmentu. Nie sú mm, a nie podľa e, toho súladu a to boli e, zaznamenané ako lepšie, výkonnejšie, e, úspešnejšie e, programy v Portugalsku a myslím si, že vo viacerých európskych krajinách sú problémy v súvislosti so súladom a s výdavkami. Nejde tu len o to, či boli prostriedky čerpané alebo nie. Čiže tie prostriedky sa prideľovali e, na základe toho, že boli splnené určité e, požiadavky a chceme mať dobrú službu vo verejnom e, záujme a Vychádza sa teda z toho systému managementu a treba e, postupovať a verifikovať ten súlad. A pokiaľ ide o náklady, tam platí to isté Pozeráme, teda vidíme, sledujeme to zjednodušenie, e, redukciu nákladov, investície do technológií, do nových systémov, do nových zručne, zručností a tieto všetky zmeny, ktoré sa budú musieť urobiť, budú aj niečo stáť. Jedna vec je mať systém, kde dokážeme optimalizovať kontroly, aby teda nebude tam nedostatok kontrol. Ide o to, aby sa kontrolovali špecifické aspekty, využívanie e, pôdy, rastliny, ktoré sa e, pestujú, čiže tie fyzické aspekty a to sú úplne iné kontroly, ako keď analizujete iné veci, napríklad iné typy rozpočtových dokumentov. Čiže to sú dva <clears throat> veľmi rôzne druhy kontrol čo máme v prvom e, pilieri. Nepozeráme sa na e, výdavky, ale na ciele, na využívanie pôdy, na spôsob, ako je organizovaná spoločnosť a tým spôsobom sa e, znižujú náklady a, a dá sa to v kratšom čase urobiť. Pán Stela. Mm, domande sono... Ďakujem je množstvo otázok, ktoré boli položené. Dúfam, že sa mi podarí ich všetky zodpovedať, najmä tie, ktoré boli konkrétne adresované mne. V Taliansku existujú regióny. Beneto je jeden z nich. Toskánsko, Piemonte, Belzano, Trento, Lombardy, Lombardia. Čiže e, máme 8 regiónov, ktoré majú svoje vlastnú platobnú agentúru. Ďalšie sú riadené centralizovanou, centrálnou platobnou agentúrou a potom existuje koordinačný orgán úplne na vrchu. Takže je to spojené s otázkou, ktorá mi bola položená. Tie regióny, ktoré nemajú e, špecifickú alebo vlastnú platobnú agentúru, a pričom majú rôzne úrovne výkonu a tie, ktoré majú svoju vlastnú, dosahujú lepšie výsledky. Sardiny je najnovšia, ktorá bola nedávno otvorená a existuje tlak na to dosiahnuť viac autonómie, vyššiu mieru autonómie. určite by existoval iný prístup k tomu, ako fungujú. Pracujeme s mnohými regiónmi, ktoré nemajú vlastnú platobnú agentúru a snažíme sa im odovzdávať skúsenosti a spolupracujeme s tými regiónmi, ktoré si to želajú. Systém v Taliansku neviem, či je vôbec schopný čeliť zmene paradigmy. Možno my ako Benacko, náš orgán technologicky, áno, my by sme to mohli zvládnuť, pretože sme sa snažili robiť takú prevenciu, máme víziu, vieme, čo nastane, ale neviem, či budú, bude centrálny orgán schopný rovnako reagovať. Takže súhlasím s tým vašim návrhom. Áno. Určite by toto mala byť príležitosť, keď sa hovorí o zjednodušovaní. Pokiaľ ide o to niečo urobiť, po analýze všetkých procesov, ktoré sú k dispozícii, je potrebné to urobiť. A to zjednodušenie však musí mať možnosť urobiť ho polnospodári aj náš orgán, aby sa zjednodušil život polnospodára, aby sa odľahčili jeho činnosti. Ale my sme povedali, že tu existuje určitý systém, ktorý je potrebné aplikovať a ten platobný orgán, ten verejný orgán na seba zoberie časť úloh zodpovednosti, to, čo robí polnohospodára teraz. Čiže to je ten systém. Odoberú sa jednotlivcovia, niekto iný ich musí urobiť. V tomto prípade je to verejná správa. Máme celú radu rozličných aplikácií, tabletov, experimentujeme tak, aby sme mohli priamo získavať fotogra- fotografie z pola, integrovať, spravovať. Používame satelity, a všetky možné technológie, aby polnohospodár by mal mať možnosť prejsť z analogového sveta do digitálneho sveta. Pokiaľ ide o podvody, my spolupracujeme s OLAFom na projektoch už máme za sebou tri projekty spolupráce. Čo je dôležité, že táto spolupráca prebieha, ale e, sme prekvapení veľmi často tým, čo sa deje. Je to zrejme kvôli kontrolám, no čas uplynul, takže zatiaľ všetko z mojej strany. No a na záver Florian Gevis. Ďakujem, myslím, že mnohé dobré príspevky sme počuli a som veľmi vďačný a rád by som e, pani Zander najprv obrátil na vás. Myslím, že je to práve centrálny bod, ten, ktorý ste načrtli, aj keď z mojej strany e, hovoríme, že chceme jasnú zmenu z, od compliance ku performance. Myslím, že Žiaden zástupca platobných agentúr nehovorí, že nepotrebujeme už e, žiadne kontroly z hľadiska podmienok podpory, to je jasné, od toho neodbočujeme. Pani Bojšman, ak som vás pochopil, vy ste to práve povedali. My máme dobré systémy a tie chceme naďalej v nich pokračovať. Pokiaľ nebude e, kumulácia zjednodušenie pri kontrolných postupoch, tak potom myslím, že treba sa pozrieť na tieto kontrolné mechanizmy. Niekde je otázka, či sú vôbec potrebné, ale myslím, že veľká časť tých kontrol je v akom rozsahu sú potrebné, s akými prostriedkami. Ja myslím, že tú odpoveď môžeme tak chápať, že keď dostaneme peniaze z fondov, treba sa občas pozrieť a preveriť, či e, tieto predpoklady existujú alebo podmienky. A to je potom v rukách e, členských štátoch, čo urobia. Pre nás je ale dôležité, aby bolo jasné, s akou kontrol, kontrolné kvóty. Tu si myslíme, že ten systém existuje a keď sa viac kontroluje, príde toho aj viac, ako práve povedali kolegovia. Čiže transparentnosť znamená jednoducho, že musí byť jasné, čo a v akom rozsahu sa má kontrolovať. A keď tam si to štát e, stanoví, tak treba mu to nechať e, túto kompetenciu, aby to zrealizoval. Čo je e, ťažké, je zmena právneho základu. Pokiaľ sú nejaké veci nastanú, tu máme asi najväčšie ťažkosti, ale musíme byť i seba kritický, prehnaná opatrnosť a práve tu podľa mňa tento z, efekt zjednodušenia je potrebný. To by bola z mojej strany téma k tomuto bodu. Naďalej budeme navštevovať e, farmárov. Otázka je v akej intenzite. Online žiadosť, kde sa potom e, do systémov e, využijú. Tam vidíme tie efekty veľmi dobre a spätná väzba je pozitívna. Toto cestou musíme ísť ďalej. Množstvo otázok odznelo, ktoré dúfam všetky môžu byť zodpovedané. Myslím, že som sa trošku dostal z koncepcie Ospravedlňujem sa v súvislosti na toho, kto je skutočne farmár. Otázka je, či by sme sa toho ho mali opäť venovať. V omnibus nariadení sa to nedá. V konečnom dôsledku e, otázku toho pravého farmára sme tiež položili. E, určite e, viacerí sa k tomu vyjadrili a vidím tu tiež vysokú kontrolnú, vysoké množstvo práce z hľadiska kontroly. Tie ďalšie body zodpovedali kolegovia. Ešte pani Bojchman, čo povedala, veľa dát už je k dispozícii, to je pravda. Otázka je, či sú správne, alebo či pri kontrole výsledkov nepotrebujeme nejaké ďalšie. A práve pri regiónoch, to ste, ste sami povedali, pani Bojchman, je to obrovský materiál dát, ale tomu sa musíme postaviť, keď chceme regionalitu. Len otázka je, či mieru požiadaviek, ktoré potrebujem, či ich môžem to nejakým spôsobom upraviť. Myslím, že e, stále máme veľa bodov, ktoré ešte môžeme prebrať, ale v každom prípade ďakujem za pozornosť v tomto bode. Srdečná vďaka. Tým sme sa dostali na záver našej diskusie s platovnými agentúrami. Ďakujem pekne všetkým súčasnením. Myslím, že aj v budúcich týždňoch budeme potom mať príležitosť aj bilaterálne viesť ďalšie diskusie, zostať v kontakte a návrhy potom aj v písomnej podobe da, dať a byť v kontakte s tieňovým spravodajcom. A ďakujem pekne za to, že ste si našli čas a že ste prišli a popísali nám dôsledky tohto nového modelu vykonávania. Môžete zostať sedieť len dve minúty ešte do konca. Bod 17. Schválenie odporúčaní, ktoré vydali koordinátori výboru. Pokiaľ nie sú žiadne námietky, tak ich schválujeme. Bod 18. Rôzne z mojej strany nič. Je niečo z vašej strany v rámci bodu rôzne? Nie je tomu tak. Takže nasledujúce schôdze pod bodom 19 od 17. februára o 15. sa stretneme na budúce a 18. februára potom budeme pokračovať. Srdečná vďaka najmä tým, ktorí zostali až e, do konca a prajem vám pekný víkend.